wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag. Begrüße Sie zur Všetkým e, želám príjemný deň. Vítam vás e, na zasadnutí Výboru pre kontrolu rozpočet. E, vítam aj pani podpredsedničku Európskej komisie, pani Georgievovu. Tešíme sa na výmenu názorov s vami. Máme, musím vám urobiť jednu zmenu návrhu programu. Generálny tajomník Vele je chorý, takže vypočutie presúvame na budúci štvrtok do poludnia 8.30 eh, v Štrasburgu. Um, Dúfam, že teda eh, budete k dispozícii. Takže teraz už by sme prešli eh, k hm, bodu číslo 3, absolutórium pre Európsku komisiu. Spravodajkňa pani Martina Glabajová a slovo má dvor auditorov pán Lazarov. Madam Chair, Madam Rapporteur, honorable members of the... Pani predsedníčka, pani spravodajkyňa, vážne členovia výboru, Pani komisárka, som veľmi rád, že e, môžem e, e, vám odprezentovať túto správu zo strany dvora auditorov, kapitola 1 o finančnom manažmente. Európskej komisie. Už eh, v prítomnosti môjho kolegu ste eh, diktovali, eh, diskutovali o špecifických aspektoch tohto hodnotenia od prvého roka programového obdobia 2014-2020. Máme tu každoročne takéto správy. Chceme tu zachovať porovnateľnosť každý rok pestranovej eh, štruktúre. Máme tu estimations for employment and social affairs and rural development. In the 2000 vo výročnej správe za rok 2015 budeme pokračovať s týmto špecifickým hodnotením a zavedeme kapitolu o bezpečnosti a občianstve s eh, odhadovanou eh, mierou chybovosti. A to bude vo výročnej správe za rok 2016. No a čo, čo, o čom hovoríme v našom vyjadrení. Myslíme, že a, vyjadrenia sú dostatočne zverejnené no a vydali sme stanovisko o spolahlivosti, tak ako to bolo od roku 2007. Inými slovami, a, schválili sme, štovníctvo Európske zmluvy ste od nás vyžalujú tiež, a, overiť legurelnosť transakcií. To znamená, či sú dodržiavané všetky stanovené pravidla. Podľa nášho názoru e, príjmy boli legálne a e, platby e, v súvislosti s auditu sú ovplyvnené chybovosťou a preto máme nepreznik na k regulárnosti platieb. Naše odhadovaná miera chybovosti je 4,4 blízko 4,5 za rok 2013 a je to stále nad hranicou 2%. A teraz e, stručne poviem niečo k analýze našich nálezov. Všetky e, kapitoly MFF, okrem administratívy, sú ovplyvnené materiálnymi chybami. E, najviac sociálna kohézia 5,7% a konkurencieschopnosť, prerast a zamestnanosť vo výške 5,6 administratívne výdaje mali najnižšiu odhadovanú mieru chybovosti 0,5 rovnaké odhadovaná miera chybovosti no, 4,6 bolo v výdajoch pod vzdelaným manažmentom členských štátov a dávkoch riadených priamo komisiou. Traja hlavní prispievateľia k celkovej miere chybovosti sú náklady 41 celkovej úrovni závažnej chyby vo verejnom obstarávaní 27 celkovej úrovne a nekorektné deklarácie podhospodárov. To sú v kapitole 1 ďalej analizujeme vzťahy medzi druhmi výdavkov a mierou chybovosti. Zistili sme, že odhadovaná miera chybovosti pre systémy náhrad nákladov je 5,5 pre programy, pre 2,7%, kde platby závisia od splnenia istých podmienok, ako minulý rok korektívne a nápravné kroky príslušných orgánov a komisie mali pozitívny dopad na našu odhadovú mieru chybovosti. Bez týchto opatrení celková miera chybovosti by bola 5,5% namiesto 4,5% kapitola 1 e, ďalej poskytuje analýzu finančných náprav a ukazuje, že veľké čísla boli upravené pred vykonaním platby. Okrem toho, e, syntéza ukáz, ukázala ďalší pokrok k vykazovaniu e, finančných korektúr. Finančný výhľad o príjmoch trvá veľmi dlho. výdavky za 2006 jednotlivými komisia. privítame e, snahy komisie odhadnúť e, budúce e, snahy, avšak bude veľkou výzvou sledovať toto hodnotenie pre výdavky roku 2014, keďže viac ako 2,5 miliardy eur, eur budú upravené v nadchádzajúcich rokoch v súlade s hodnotením komisie. Nové pravidlá pre, na rok, na pre plat 2014-2020 cyklus spravidelňujú a čakáme, že komisia príjme prvé kroky pri dosávaní dodatočných záruk Európsky dvor auditorov. Vidím potrebu analýzy výdavkov. Treba zanalýzovať neustálo vysokú mieru chybovosti a to je dôležité, aby revízia v polčase platnosti, alebo teda to je dôležité, a revízia v polčase priebehu je vhodnou príležitosťou. A teraz stručne poviem niečo k novej kapitole 2 o rozpočtovému a finančnému manažmentu, kde upozorňujeme na tieto témy, bo prvýkrát od roku 2014, od prvej, alebo teda od výročnej správe, pretože predtým to bolo súčasťou kapitoly 1. V tejto kapitole prezentujeme analýzu a nedostatky pri čerpaní viacročných európskych štrukturálnych a finančných fondov. Analýza ukazuje, že v niektorých členských štátoch nevyčerpané európske príspevky spolu e, s vyžadovaným národným kofinancovaním e, sa rovná e, veľkému podielu obecných vládnych výdavkov už náklady v budúce roky ostávajú stále na vysokej úrovni. Komisia by mala zvážiť opatrenia, ktoré by viedli k zníženiu nesplatených záväzkov zavretie programov roku 2007-2013. Ja som veľmi rád, že komisia prijala naše odporúčania a konkrétne potrebu pred, predpovede, dlhodobé predpovede cash flow, čo pomôže rozpočtovým orgánom a ďalším aktérom pri hodnotení budúcich požiadaviek a platieb a rozpočtových priorít, tak ako je Eh, naznačené vo výročnej správe z roku 2014 spolu s komisiou sme eh, vyriešili otázky, ktoré boli predmetom diskusii, eh, hlavne vyčíslovanie chybovosti verejného obstarávania, tento konštruktívny prístup bude pokračovať a zameriavať sa na ďalšie výzvy. Pani predsednička, pani spravodajkyňa, vážené poslankyne, poslanci, napriek pozitívnym signálom, signálov ešte stále e, je z miesta na zlepšovanie. Podpredsednička komisie Georgieva má e, dôležitú úlohu vrátanie iniciatív o predpovedanie výsledkov rozpočtov zameranie na výkonnosť pozitívnym, e, pozitívnym faktorom. Prvé kroky boli prijaté, cesta je stále dlhá a my komisiu budeme pomáhať. Môj kolega pán Karty predstaví kapitoly o zelených výsledkov z rozpočtu EÚ, proti čo si zachováme na našej nezávislosti a všetci sme partnermi v európskom projekte a máme rôzne zodpovednosti. Ja sám a kolegovia vám budeme poskytovať pomoc a podporu a to hlavne Európskom parlamentu cez výbor konta, rade a komisii, ktorým ďakujem za konštruktívnu spoluprácu pri riešení víziev v rámci európskeho projektu. No a na záver, vám ďakujem, pani predsedníčka, ďakujem vám spravodajkyni, koordinátorom a členom výboru za pravidelnú výmenu názorov o otázky, ktoré spadajú do mojej zodpovednosti. Ja sa teším na ďalšiu konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Vieme, že inovácie, inovácie vo výročných správach si skutočne vážime, pretože kapitola performance je pre nás veľmi dôležitou kapitolou a teším, tešíme sa, pretože eh, dvor auditorov zareagoval na našu prozbu pán Cardiff. Eh, tiež vás vítame a, a odovzdávam vás slovo, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Eh, no ako kapitola 3, čo sa týka výkonnosti, ako viete, tak kapitola 3 má iné zameranie na performance, a výkonnostný manažment eh, v rámci rozpočtu EÚ. Tento rok v tejto kapitole sa zaoberáme troma hlavnými oblastiami. Poprvé, eh, vyhádzame signály z auditov a dvora auditorov. A túto kapitolu využívame každý rok na to, aby sme upozornili na hlavné témy, eh, ktoré sa týkajú výkonnosti. Po druhé sa zabierame tak ako minulých rokov analýzou výkazníctva komisie výkonnosti, no a rovnako sa zaoberáme tým, či európsky rozpočet je zameraný na výsledky, hlavne na dosávanie výsledkov Európa 2020. Najskôr poviem niečo k osobitným správam. 24 osobitných správ bolo prijatých v roku 2014 a zatiaľ, čo sa za, zaoberali veľmi širokým, a širokým mnohými a témami záujmu dopravnej politiky polnohospodársku, a tak a sú dva hlavné témy. Poprvé, vôbec nedostatok zamerania na témy a po druhé, tlak na vynakladanie peňazí a dopad na výkonnosť. Čo sa týka e, kazníctva komisie, my sme sa e, zaoberali aktivitami, e, manažerskými plánami a správami o aktivitách, hodnotiacimi správami. A toto opatrenie vykonávame každý rok a na rozdiel minulých rokov sme našli viacelo e, rozdielov, problémy s indikátormi, a rovnako článok 3, keď správa sa zlepšila, stále nie je úplne vhodná a treba lepšie spájať informácie o výkonnosti sa Európo 2020. V tejto oblasti samozrejme komisia vám povie niečo o ambicioznych plánoch, ktoré má dvor auditorov, pomôže ľuďom, aby sa zúčastňovali na ale v tej báze prác a rovnako si uvedomujeme náročnosť a činnosti komisie. Nebude to jednoduché, a skutočne s ohľadom na význam e, týchto vecí dúfame, že práca začne čo najskôr a mm, zatiaľ čo mnohé veci dôležité, tak dúfam, že zohľadené ako súčasť procesu, no a elektrický bude pravdepodobne trvať a roky, kým ten nový systém bude integrovaný do existujúcich procesov no a preto dúfame, že existujúce procesy e, sa zlepšia v súlade s našimi odporúčaniami. No a teď, čo sa týka Európa 2020 a európskeho rozpočtu, tak veľký dôraz kladieme na harmonizáciu rozpočtu s vysokými e, cieľmi, ambicioznými cieľmi Európa 2020, obmedzenia e, pôsobnosti hovoríme o európskom rozpočte, aj keď je EU 2020, je interakcia medzi európskym rozpočtom a národnými rozpočtami. Zaoberáme sa kľúčovými dokumentami, hlavne ESI, fondom a, fondom a, a dohodou o partnerstve. A rovnako hovoríme, že všeobecné ciele možno nebudú e, e, špecificky zamerané a treba ich viac rozložiť do eh, užitočných operačných cieľov. Rovnako vieme, že obdobia viacročného financovania nesúhlasia eh, s obdobím eh, stratégie. A tiež hovoríme, že, to je, že vzniká príležitosť. Ďalší MFF bude ukončený v rovnakom období ako stratégia 2020 a preto je tu možnosť ich viacej zosúľadiť. Je ťažké meniť eh, rámec uprostred eh, priebehu viacročného finančného rámca a je tiež veľmi komplexná architektúra Um, second, uh, finally, the, on this point, there No a dobre, je tu obmedzené výkazníctvo. Komisia hovorila o príspevkoch Európskeho rozpočtu k stratégii pomerne obmedzeným spôsobom. A to samozrejme zohľadňuje skutočnosť, že väčšina výdavkov doteraz týkala predchádzajúcich programov, no a predchádzajúce programy nezohľadnili samozrejme v 2020. No a čo sa týka fondov ESI, tak partnerské dohody sú v centre rámca ESI, tieto prakticky budú vynaložené na úrovni EU a podporujú sa 11 tematických cieľov a zaoberáme sa obmedzeným počtom a jedným programom pre každú partnerskú dohodu. A zistili sme, že je tu prepojenie a pýtali sme sa teda otázku, či je konzistentné prepojenie medzi ISA e a Európa 2020 a cieľy na vysokej úrovni nie sú konzistentne opisované do dohod a preto je ťažké pre komisiu eh, monitorovať a podávať správy o stratégii 2020, keď tu nie je toto prepojenie. Rovnako nás zaujíma, či eh, je to zvýšené, zvýšené sústredenie na výsledky eh, o partnerstve a programoch a naše nálezy prispeli tomu, že prepojenie 5-ročných cyklov jedným, jednou dohodou o partnerstve má výhody, ale tie si treba nájsť ešte plne uvedomiť, aj keď dohody o partnerstvách sa zaoberajú všetkými piatimi fondami ISA, tak v rámci partnerských dohod sa riešia samostatne. No a rezignácia spoločných indikátorov na 5 rokov je vítanou stratégiou, aby sme mali konzistentné údaje vo všetkých členských štátoch zameranie na výsledky je stále slabé. Členské štáty by mali do dohôd o partnerstve začleniť vyčísliteľné ciele, ktoré sú aj dosiahnutelné a momentálne sú stále trochu vágne. Dopady z tému ešte nevidíme. Neexistujú žiadne reálne finančné eh, podnety alebo sankcie Takže toľko ku kapitole 3, predsednička. Je mi ľúto a ospravedlňujem sa tlmočníkom za to, že som hovoril e, príliš rýchlo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie kapitoly, ktorej máme e, množstvo kritických otázok pre pani podpredsedničku. Najskôr by som vám chcela zablahoželať a neviem, či to kolegyne kolegovia videli, ale v januári 2016 a Spojené národy e, zverejnili správu o humanitárnej pomoci to imported to fail, riešenie humanitárnych e, alebo nedostatkov humanitárnej pomoci. Pani podpredsedníčka bola jedna z spoluautorov, to je veľmi dôležitý e, dokument, ktorým ktorý ja používam v každodennej, každodennom kontakte s občanmi. Nuša, ďakujem veľmi pekne a dostávate slovo. Môžete sa vyjadriť eh, k ďalšej svojej činnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážená spravodajkyňa, vážené poslankyne, poslanci, a, a vážení a, členovia dvora auditorov, dámy a páni. Ja na úvod by som chcela uznať a vyjadriť uznanie, že svet je v ťažkej situácii a v Európe máme problémy. No a v tomto kontexte diskusie, alebo dnešné diskusie majú naliehavý význam. Treba nielen identifikovať, čo treba robiť, ale treba to aj skutočne robiť. Ja by som chcela poďakovať za príležitosť ten dialog v kontexte udelovania absolutória za rok 2014 týmto výborom za, ďakujeme za písomné otázky, ktoré sme dostali. Poskytli sme detailné odpovede, no a samozrejme, ak chcete ďalšie informácie, tak radi vám ich poskytneme. Na úvod by som rada povedala, sústredila sa na 4 veci. Sústredenie na výsledky, miera v plnení transparenta či miera chybovosti v plnení transparentnosť a ľudské zdroje. Začiatku rada by som poďakovala dvoru auditorov, a tak ako práve povedal pán Cardiff, jeho práca a tiež práca pána Lazruma je veľmi dobré na začiatok tohto ročného procesu udelovania absolutória, že to je nový prístup, ktorý sa zameriava na výkony a výsledky. To počúvame aj o spravodajkyne pani Dlabajovej. No a v tomto ohľade si myslím, že tohoročný proces udelovania absolutória je pre nás takým zlomovým bodom. Pre nás na komisii my úprimne si myslíme, a chceme lepší dôraz na dosahovanie čo najlepších výsledkov z hľadiska európskej pridanej hodnoty e, peňazí daňových poplatníkov v všetkých oblastiach výdavkov, všetkých projekt, programoch, projektoch, ktoré podporuje európsky rozpočet. Ako viete, za, začali sme um, s novou orientáciou rozpočtu na výkon a to bude mať veľký vplyv na spôsob, um, ako budeme míňať peniaze. Takže tri hlavné otázky sú, kde vynakladávame peniaze, ako, aká je kvalita našich výdavkov a ako hodnotíme. A tu máme dve veci, uh, súlad s pravidlami a výsledky a potom uh, ako vieme komunikovať európsky rozpočet. Takže my intenzívne budujeme technickú expertízu a interinstitucionálnu spoluprácu, aby sme implementovali túto stratégiu, aby európsky rozpočet sa orientoval najmä na výsledky. Poprvé, vytvorili sme sieť komisárov, ktorí e, pracujú s rozpočtom a s výdavkami a táto e, skupina sa stretáva pravidelne a monitoruje vývoj. Takisto do pracovného programu komisie sme dali politické záväzky súvesiace s touto novou orientáciou ehm, rozpočtu na výkon. Týka sa to roka 2016 a všetkých výdavkových oblastí. Ako sme počuli od dvora auditorov, toto bude dlhá cesta a preto musíme pravidelne robiť e, takú inventúru, aké sme urobili pokroky a riešiť prípadné nedostatky. Po druhé, vytvorili sme skupinu na úrovni útvarov, e, ktorú vedie generálny riaditeľ DG Budget, aby sme si mohli vymieňať e, osvedčené postupy a skúsenosti a zapojili sme do práce aj OECD, to je veľmi dôležité. Prizvali sme externých hodnotiteľov s kritickým okom, aby nám e, dali skúsenosti s rozpočtami inde v iných inštitúciách a aby e, nám oponentsky hodnotili ten rozpočet. To isté robíme aj interne v komisii. Nový rámec pre programy 2014 až 2020 ukáže výsledky až vtedy, keď vyriešime tieto problémy. A čo budeme robiť ale dovtedy? Pán Cardiff e, má pravdu, keď hovorí, že musíme sa sústrediť na transformáciu, ale zároveň už v priebehu tej cesty musíme zlepšovať výkony priebežne, ako je to len možné. A preto sledujeme ex post hodnotenia veľkých programov, ako 7. rámcový program pre výskum a vývoj, regionálny e, Európsky e, fond regionálneho rozvoja alebo Európsky sociálny fond. Napríklad 7. rámcový program Už sme dostali ex post hodnotenia z 36 ukončených projektov, to je vlastne 26 e, celkovej hodnoty programu. A tieto prvé skúsenosti a ex post hodnotenia e, musíme využiť a budovať na týchto skúsenostiach e, a to už implementovať do nového programu Horizont 2020. Po tretie, Predložili sme koncept e, tejto stratégie aj na interinstitucionálnej úrovni. Zorganizujeme sériu expertných zasadnutí s rôznymi zainteresovanými stranami aj z EP, e aj s radou a dvorom auditorov. A sme veľmi radi, že dvor auditorov ako prvý e, sa začal záväzne účastniť na tejto práci. Každý rok Takisto organizujeme konferencie, ktoré hodnotia výsledky rozpočtu a už dnes môžem povedať, že po prvej konferencii, ktorá sa konala 22.9. minulého roka, e, máme už dátum ďalšej konferencie 27.9.2016. Pani Gresle, my sme e, pri plánovaní tejto konferencie zohľadnili aj kalendár vášho výboru, takže môžete si to už zapísať do agendy. Ďalšia pripomienka keď sa chceme sústrediť na výsledky, musíme takisto zlepšiť tzv. compliance, teda dodržiavanie pravidel. Pravidla sú na to, aby sa dodržiavali. My sme stabilizovali za posledné dva roky chybovosť na 4,4%, ale napriek tomu tá chybovosť je ešte stále e, je vyššia ako prach e, materiality, takže musíme zohľadňovať dva aspekty. Čiže musíme sa v prvom rade vyhýbať chybám. Zníženie chybovosti dosiahneme, keď sa vyhneme chybám. V tomto musíme spolupracovať aj s parlamentom a vďaka revízii finančného nariadenia sa nám e, podarí snáď aj e, odstraniť prílišnú zložitosť, ktorá generuje chyby. Systematicky budeme pomáhať kontrolorom aj e, manažerom a budeme vytvárať siete s národnými orgánmi. Ale samozrejme potrebujeme aj korekcie. Korekcie sú aj stimulom, stimulom, motiváciou, aby sa robila prevencia. Keď orgány vedia, že budeme robiť e, čisté korekcie, tak je pravdepodobnejšie, že budú disciplínované a budú robiť aj preventívne opatrenia. Máme nové pravidla na roky 14 až 20 a tie zlepšujú možnosti robiť čisté finančné korekcie vo viacročných programoch. Korektívne hodnoty predstavujú asi 2 každoročných platieb, takže je to závažná suma. A keď toto zohľadníme, tak reziduálna chybovosť sa približuje k prahu materiality. A chcem ešte jasne povedať, že chyby vyplývajúce z korekcií sú prepojené s neregulárnymi výdavkami z predchádzajúcich rokov. Takže e, pre dvor auditorov nemôžu byť e, e, integrované do viacročného hodnotenia, ale napriek tomu je dôležité, aby sme naďalej robili tie korekcie, ktoré tú reziduálnu chybovosť znižujú na takú úroveň, ktorú si želáme. My by sme veľmi chceli zohľadniť takisto ponaučenia, e, ktoré máme z pretrvávajúcej chybovosti, a to odporúčal aj dvor auditorov. Jedna poznámka, pokiaľ ide o predbežnú revíziu, ešte sme nedostali dostatočné informácie o implementácii nových programov, ale to by nemala byť prekážka. Napriek tomu by sme mali byť schopní vyhodnotiť túto oblasť a môžeme extrapolovať to, čo sme sa naučili z minulých programov. Takisto chcem uznať, že sme urobili pokrok, pokiaľ ide o dátové systémy. Údaje členských štátov ale ešte stále nie sú tak spoľahlivé, ako by mali byť. Takže keď dostaneme od členských štátov údaje, neberieme ich naslepo, neakceptujeme ich e, nekriticky, ale e, takisto sa to e, hodnotí aj súdom a auditormi. No a pokiaľ ide o transparentnosť, my sme sa jasne zaviazali byť transparentní my, pretože transparentnosť je najlepší priateľ daňových poplatníkov. Sme transparentní, pokiaľ ide o tie úpravy v rámci výročnej správy o činnosti, to som už spomenula, a Súd by takisto videl rád zlepšenú transparentnosť údajov. Tým pádom by potom naše závery boli mm, spolahlivejšie. No a dôležitá informácia pre tento výbor je aj tá, že prepracovávame reporting komisie, um, plán manažmentu a výročné správy budú zmenené, tak aby sa útvary komisie mohli radšej sústrediť na výkon, na performance. Kombinujeme súhrnú správu a e, správu podľa článku 318 bude z toho jedna jediná správa a tým sa budeme môcť lepšie sústrediť na výkon. Transparentnosť sme preniesli aj na oblasť ľudských zdrojov. E, budeme zverejňovať tzv. revolving door prípady. Ombudsman nám dal odporúčanie, my sme ho implementovali. A pokiaľ ide o boj proti podvodom, požiadali ste nás, aby sme dali e, dozornému výboru väčšiu nezávislosť. E, to nebolo jednoduché, priznávam, ale s veľkou radosťou vám dnes môžem povedať, že my sme presunuli rozpočet z dozorného výboru na komisiu, ako bolo odporúčené a pracujeme takisto na formalizovaní konzultácií e, s dozorným výborom, pokiaľ ide o príjmanie personálu. A budeme sa radiť s holandským predsedníctvom, či môžeme prijať nejaké dodatočné zacielené opatrenia, aby sme sa vyhli akémukoľvek aj náznakovému zasahovaniu. No a pokiaľ ide o ľudské zdroje, Musím povedať, že som veľmi hrdá na ľudí, ktorí pracujú v našich inštitúciách. Máme kompetentných ľudí, sú veľmi odhodlaní, väčšina z nich sú to vynikajúci ľudia a veľmi tvrdo pracujú. V jednej písomnej odpovedi sa hovorilo, že pracovali 110 tisíc dní bez plat, zadarmo vlastne. A my sa snažíme zatraktívňovať kariéry pre týchto ľudí, chceme e, uľahčovať mobilitu pracovníkov a ich flexibilitu. A budem e, samozrejme skúmať aj ten problém nedostatočnej pracovnej výkonnosti, aby bolo jasné, e, tomuto sa venujeme priebežne. Jeden príklad toho, čo v tejto oblasti robíme. Na jeseň sme potrebovali navýšiť zdroje na DG Home a ECO, aby sme rýchlo mohli riešiť migračnú krízu. Zorganizovali sme výzvu na predkladanie e, návrhov. Otvorilo sa 65 e, postov na týchto dvoch DG a dostali sme 800 životopisov. Niektorí ľudia sa prihlásili na posty na obidvoch generálnych riaditeľstvách, ale prekvapilo nás, ako veľa týchto žiadosti o zamestnanie um, bolo primeraných tomu pracovnému miestu, čiže boli sme schopní tam priradiť dobre tých ľudí. Chceme zvýšiť flexibilitu. Nie preto, že je to samo o sebe dobrá vec, ale preto, že sme museli robiť 5-percentné krátenia a preto musíme byť schopní eh, využívať eh, pracovnú silu najlepším spôsobom toto krátenie znamená, že 1015 postov zmizne tento rok a 239 postov bude škrtnutých budúci rok a preto musíme zlepšiť synergiu a efektívnosť a zracionalizovať služby komisie, aby ehm, čo najlepšie využívali tých talentovaných ľudí. Sústredíme sa na horizontálne zefektívnenie ako logistika napríklad alebo vertikálne e, zefektívnenie prioritné generálne riaditeľstva, redesigning a tak ďalej. Flexibilita má dve tváre. My na jednej strane chceme od našich ľudí, aby boli flexibilnejší, ale aj my musíme dať flexibilitu, napríklad flexi pracovný čas alebo možnosť pracovať z domu, teleworking a tak ďalej v nových e, podmienkach bezpečnosti, v ktorých pracujeme, je toto veľmi závažné. Musíme mať možnosť pokračovať v našej práci napriek tým obmedzeniam, ktoré prichádzajú v dôsledku bezpečnostnej situácie. Vďaka práci z domu napríklad e, sme mohli pokračovať v práci, keď Belgicko malo zvýšenú teroristickú hrozbu na úrovni 4 No a máme nové bezpečnostné opatrenia, aby sme sa pripravili aj na nové hrozby, vrátanie európskych škôl. Pracujeme aj na talentovom manažmente, máme nové ambiciozne pravidlá pre stredný manažment, e, pre manažerské schopnosti, pre ich mobilitu, 40-percentný e, cieľ e, v strednom a vysokom manažmente sme splnili a robíme veľmi dobré pokroky. Každý týždeň s kolegami prezentujem krátke video moju personálu a takisto hovorím o tom, kto bol menovaný tento týždeň. A stále častejšie mm, máme medzi tými novomenovanými e, ľuďmi ženy, takže tento profil sa zlepšuje. No a ďalšia vec, meníme ťažisko z administratívneho riešenia e, z ľudských zdrojov a ideme smerom skutočného manažovania talentov. No a chcem povedať ešte na záver, že ja som začala v ťažkých časoch a cítim veľkú zodpovednosť za to, aby sme urobili pre našich zamestnancov e, čo najviac. Ďakujem pani podpredsednička, ďakujem srdečne za zodpovedanie otázok. Vy ste prelomili rekord, pretože ste dostali 120 otázok. Sme na vašej strane a pokiaľ ide o tú otázku zlepšeného reportingu, pretože polovica tých otázok to by mohla byť zodpovedaná e, v ročnej správe o činnosti generálneho riaditeľa. Také otázky ako napríklad, koľko bolo dní e, kedy zamestnanci boli na nemocenskej dovolenke a tak ďalej. To by sa dalo vyčítať z tej správy. Pokiaľ ide o personál, máme tu dnes aj kolegov z právneho výboru medzi nami. Oni sa e, veľmi radi vždy vyjadrujú k týmto personálnym otázkam, ale bohužiaľ musím skonštatovať, že nikto z tohto výboru dnes neprišiel. Slovo dá Martine Dlabajovej z spravodajkyni. Ďakujem pani a vážna pani podpredsedníčka, vážne členovia výboru auditorov. Ako viete, toto je posledný e, e, hearing. Je mi to naozaj ľúto ale tento nám dáva príležitosť venovať sa už tým špecifickým otázkam a eh, aj postupovať trošku globálnejšie za úroveň. Na záver mám potom ešte zoznam tém, pri ktorých si myslím, že by sme mali ísť do hĺbky a eh, potrebujeme tam špecifický komentár zo strany komisie. Nepres, neprekvapí vás, eh, keď opäť zdôrazním moje želanie vyváženého prístupu medzi dodržiavaním a výkonnosťou a konstruktívnejší e, prístup, pokiaľ ide o absolutórium. Myslím, že sa e, posilnila, e, posilnilo usilovanie o synergie, o lepšie vynakladanie verejných prostriedkov, o lepšie synergie Stalo sa z toho nie akademický koncept, ale sa to pretavuje do e, praxe. Ale e, toto neznamená koniec celého procesu, znamená to, že sme na začiatku celého tohto úsilia. E, s týmto absolutórium som myslím naozaj na začiatku. Je to skutočný začiatok, pretože všetky veci a parametre sa musia v budúcnosti zlepšovať. Vrátanie zlepšovania tých odporúčaní a ich pretavenie do praxe. Vidíme to naozaj spoločný prístup medzi Eh, absolutórium za rok 2014 pre komisiu a úsilím pani podpredsedničky. Pani podpredsednička, chcela by som sa venovať eh, štyrom osobitným eh, témam. Tiež nie sú rovnaké ako tie vaše, ale niektoré sa prelínajú. Pokiaľ ide o dimenziu výkonnosti, myslím, že dvor auditorov, a za tomu ďakujem, povedal veľmi dôležité veci vo svojej výročnej správe k roku 2014 Poprvé zdôrazňuje, že e, čelíme e, dvom e, prelinajúcim sa programovým obdobiam, viacročný finančný rámec, rast zamestnanosti a potom je tam ešte aj odlišný mandát parlamentu. Takže keď sa zaberáme finančným manažmentom a zaoberáme sa výkonnosťou, je dôležité, aby finančný manažment zabezpečoval dosahovanie politických cieľov únie. Chcela som sa e, viac e, lepšie na to spýtať, lebo čiastočne písomne už odpovedáte na to, aký je vzťah medzi akčným a plánom a pána Junckera s jeho desiatimi politickými prioritami a rámcom e, stratégie Európa 2020 a aké je prepojenie medzi týmito dvoma pokiaľ ide o načasovanie, e, e, vykazovanie výsledkov a podobne. A ako chcete implementovať tieto ciele do e, strategického plánu manažmentu, ktorý ste spomínali predtým? Pretože na jednej strane je tu politické programové obdobie Európa 2020, Európa rastu zamestnanosti, O tom sa rozhodlo ešte pred príchodom pána predsedu komisie a potom e, tých týchto sedem e, vlajkových iniciatív, čo sa teraz s nimi stalo. A potom je tu e, viacročný finančný rámec na rok 2014 až 2020. O tom sa tiež rozhodlo pred vymenovaním pána Junkera. A v súlade s tým tu máme nariadenia, ako vynakladať prostriedky pre jednotlivé politiky. Takže viac komentárov na túto tému by ma zaujímalo. A potom e, dvor e, tiež spomína e, poľutovanie nad pre, lepším prepojením Európskeho strategického investičného fondu a partnerskými dohodami z jednotlivé členské štáty a to, že ciele Európy 2020 sa nepretavili do operačných cieľov v rámci tých programov pre jednotlivé členské štáty. To je pre mňa e, problém, pretože tam by e, boli potrebné fin, e, synergie a dobré prepojenie s RDF by tam bolo vhodné. Takže bolo by dobre, keby ste sa aj k tomu mohli vyjadriť ex post analýza tvorom auditorov je zaujímavá na to, aby sme e, potom spoločne pohľadali tie vhodné riešenia. To tu práve robíme. E, môj tretí bod e, sú pilotné snahy výboru, pokiaľ ide o regionálne otázky, rozvoj vidieka. Tam sa hovorí, že naozaj zložitá je práve tá oblasť výkonnosti Takže v tomto vám dvor auditorov e, pracuje. A e, tiež e, sa zúrazňuje, že tri štvrtiny projektov štruktúrnych fondov dosahujú plne svoje ciele alebo z časti, čo znamená, že štvrtina, štvrtine sa to nepodarilo, čo ma naplňa dosť teda obavami. Ja to, som to už viackrát zopakovala v oblasti rozvoja vidieka, výkonnosť e, ukázala, že tieto fondy nie sú dostatočne efektívne ani pákový efekt. A ja by som chcela podporiť e, dvor auditorov v tejto jeho práci e, na tému výkonnosti. Tieto výsledky to dokazujú. A vždy hovorím, že musíme nájsť správnu vyváženosť medzi formálnymi a procedurálnymi postupmi E, chyby, e, absorpcia a skutočné výsledky, e, dopad. K tomu patrí aj teda kvalitatívny aspekt. Všetko by to malo odrážať princíp zdravého finančného riadenia. Európa jednoducho potrebuje rozpočtovanie na základe výkonnosti, ako sa o to snažíte, pani podpredsednička komisie ale samozrejme nemali by sme sa, eh, nemali by sme zostratiť stratiť ani ten prístup eh, zaoberajúci sa eh, plnením, splnením kritérií. Treba, aby tu bola už tá konvergencia. Momentálne máme na úrovni 4,6 znamená to zvýšenie. Tam v oblasti, kde komisia má vedúcu úlohu v porovnaní s rokom 2013 to bolo 3,7 Komisia nemôže ignorovať toto číslo, ktoré sa týka vnútorných politik šťastí a mala by zvážiť e, celistvý prístup, pokiaľ ide o e, dimenziu e, plnenia. A na záver by som chcela povedať, že je tu jedna oblasť týchto vnútorných oblastí, o ktorej sa veľa diskutovalo tu v parlamente. Mám na mysli e, politiku imigrácie a, a azylovú politiku. Je prirodzené, že sa tým zaoberá verejnosť a je mi ľúto, že komisár Avramopoulos nenašiel čas e, prediskutovať s výborom kont otázky financovania týchto e, politík v rámci postupu absolutória. Ja si myslím, že to je veľmi konkrétny a dôležitý bod, ku ktorému by sme mali mať určité konkrétne záväzky zo strany komisie. Ja to budem eh, vždy zdôrazňovať aj v tomto návrhu absolutória. Eh, takže túto moju prvú časť by som rada ukončila eh, v tomto bode a potom sa ešte vyjadrím na záver. Ďakujem. Ďakujem, pani podpredsednička, nech sa páči. Ďakujem pekne. potreba vyvážiť e, sústredenie sa na plnenie so sústredením sa na e, výkonnosť. Tým kategoricky súhlasím. Dokonca by som povedala, že zlepšenie e, v oblasti plnenia je, tiež súvisí s otázkou výkonnosti v širšom slova zmysle, by to malo byť súčasťou jednej rovnice. A Chcem zopakovať, že povedal pán Kaldív, že hovoríme o e, transformatívnom prístupe, ktorý si vyžaduje e, čas, ale aby sme vedeli, či ideme správnym smerom, musíme definovať, e, kde sa chceme dostať a rozdeliť to na jednotlivé kroky, ktoré sa same o sebe dajú merať. Nadnesli ste otázku eh, Európu 2020, Junckerov plán, 7 eh, vlajkových iniciatív, eh, viacročný finančný rámec a ako je to navzájom prepojené. ním vlajkových iniciatív, tie sú veľmi dobre odrazené vo viacročnom finančnom rámci v jeho časti zaoberať sa riadením komisie, tej časti, za ktorú sme zodpovední. Ak sa pozrete na teda digitálnu agendu pre EU, e, e, e, inovácie, Európa efektívna, pokiaľ ide o zdroje a agenda pre nové zručnosti, Európska platforma proti chudobe a tak ďalej. Tam môžete vlastne zmapovať naše programy v oblasti týchto siedmých eh, programov a do veľkej miery si tam môžete zmapovať aj eh, par, eh, partnerské dohody a vidíte, ako sú prepojené. Stáva sa to však komplikovanejším, keď sa zabereme pozorovaniami dvora auditorov že miera prelinania sa e, cieľov Európy 2020 a e, toho, čo sa deje v rámci dohod partnerstva, je odlišné od krajiny po e, krajinu a to z viacerých dôvodov pretože je tam od, odlišná miera, ako sa uchopili jednotlivé krajiny Európy 2020 a potom ako informovali svoje vlastné eh, plánovanie a eh, eh, prepojili to s vlastným financovaním. Niektorí to urobili viac, iní menej, iní postupovali, niektorí postupovali mechanickejšie, iní vecnejšie a celistvejšie. A po druhé, to závisí od toho, ako významný je rozpočet EÚ v určitom národnom kontexte krajiny, kde rozpočet EÚ je dôležitým zdrojom financovania ich verejných e, financií, ich e, e, programy majú väčšiu koreláciu s týmto programom než krajiny, kde je takéto prepojenie menšie, alebo sa sústredí na jeden alebo dva programy z týchto siedmých vlajkových iniciatív. V niektorých krajinách sa môžu viac ťahovať na nezamestnanosť mládeže, v iných napríklad e, výskum a vývoj. A z tohto dôvodu tu máme takúto rozmanitosť, ktorá, myslím, sama o sebe nie je zlá. Je to e, otázka toho, ako naďalej sa budeme sústreďovať na priority a na výsledky. Pokiaľ ide o Európu 2020 a Junckerov eh, plán 10 priorít, musíme opäť zohľadniť dve eh, veci. Niektoré z Junckerových priorít majú eh, priamy, priamy význam v, a priame implikácie pri priraďovaní rozpočtových prostriedkov, investície do rast rastu e, e, zamestnanosti, e, to je prepojené priamo s EFSI. Niektoré z týchto priorít majú význam v oblasti politík viac, než by mali význam v rozpočtovej oblasti, napríklad vytvorenie kapitálovej únie, prepačte, rozširovanie a prehlbovanie vnútorného trhu. Keď hovoríme o kapitálovej únii, to nemá nejaký veľký význam, pokiaľ ide o náš rozpočet. Takže tam prepojenie e, bude oveľa menšie. E, takže to je jeden aspekt. E, takáto, rozpo, takáto rozpočtová významnosť jednotlivých priorít je odlišná medzi jednotlivými prioritami. A potom, pokiaľ ide o ich prelínanie z Európou 2020, povedala by som, e, že e, Junckerovi 10 priorít sa sústredí viac na Európu 2020 a tiež e, viac uznáva, že nad rámec teda Európy 2020 tu máme určité naliehavé alebo nové priority. Jednými, e, jednou z nich je migračná e, kríza, utečenecká kríza, druhou je konkurencieschopnosť e, a teda s tým spojené prehlbovanie vnútorného trhu. Takže čo budeme robiť? Máme tu tieto odlišné prvky, takže čo budeme robiť na komisii s tým? Snažili sme sa vytvoriť nejaké prelíňanie ktoré nám e, vlastne e, pomôžu dosiahnuť lepšie výsledky. E, máme tu samozrejme tento náš kompas, ktorý je jasný a popisuje, ako môžeme podporovať rast a efektívnosť v EÚ. Junckerov plán a jeho priority indikujú kroky, v ktorých chce byť aktívna táto komisia. A je to prelinanie týchto dvoch, na eh, čom pracuje náš personál. Nie je tam žiaden rozpor medzi týmito dvoma. A samozrejme, eh, je tam určité vedenie eh, zo strany týchto oboch. Pokiaľ ide o otázku cieľ na vysokej úrovni, ktoré sa e, nepretavujú. E, k tomu by som chcela doplniť jednu vec, jedno e, vysvetlenie k tým rozdielom, ktoré tu máme. A týka sa to bodu, ktorý spomenul pán Cardiff. A to, že sme na začiatku, nie na konci cesty, pokiaľ ide o sústredovanie sa na výsledky a výkonnosť radi akceptujeme teda akúkoľvek pomoc, ktorú môžeme dostať, aby sme sa rýchlejšie hýbali na tejto ceste. Avšak e, samozrejme akceptujeme e, to, že je možné urobiť e, nejakú prácu aj odlišne. Dôležité je teda ten výsledok budúcnosti. A potom, pokiaľ ide o dimenziu výkonnosti v jednotlivých oblastiach, máte pravdu Veľa sa toho musíme navzájom naučiť od seba. A ja som preto hneď na začiatku zdôraznila, že na politickej úrovni aj na operatívnej a personálnej úrovni e, tu máme, podporujeme e, také e, krížové oplodňovanie, pretože sú oblasti, ktoré zaostávajú a boli prijané, prijaté v iných oblastiach naozaj veľmi pozitívne kroky a takže treba tam urobiť prepojenie medzi koheznými fondami, e, v rozvojom vidieka, digitálnou agendou. Máte tu digitalizovanie Európy a pod, na jednej strane a potom využívanie prostriedkov e, e, pre koheziu a pre rozvoj na to, aby sa podporoval rýchly internet vo vidieckých oblastiach. Opäť myslím, že musíme kvalifikovať takéto e, príklady, ako jedna oblasť môže pomôcť e, druhej, aby sa dosiahli rýchlo výsledky. A e, potom ke zdravému finančnému manažmentu, nemyslím, že tomu musím povedať toho viac, plne súhlasím s tým, čo ste povedali. Rešpektovanie pravidel predstavuje rešpektovanie pravidel. Treba sa ich pridržiavať. Naša práca v tejto oblasti bude pokračovať s rovnakou pozornosťou. A napokon e, k veľmi špecifickej otázke, ktorú ste nám položili, ako je možné, že v oblasti e, e, konkurencieschopnosti sa zhoršila, zhoršil výsledok. Čo sa stalo je, že tento rok tu máme veľmi silný dopad e, e, následkov dvoch veľmi e, veľkých chýb a tie vlastne tu vytvorili túto nerovnováhu. Polovica, aby som bola špecifická, týchto chýb pochádza zo šiestich veľkých chýb. Rok predtým sme tu mali iba jednu veľkú chybu. Nič sa nezmenilo, pokiaľ ide o kontrolný systém medzi rokmi 2013 a 2014. Čo sa zmenilo? bola prevaha týchto šiestich veľkých chýb. E, viac než polovica tých vecí, ktoré identifikoval e, e, dvor, sa vzťahoval na neadekvátnu prácu certifikovaných auditorov a národných orgánov. A týmto sa teda nechávame viesť a chceme viac spolupracovať s certifikovanými auditormi a snažiť sa sústrediť na viac kvality do tejto oblasti. Máme pri, e, pri e, e, systém ex ante kontrol na mieste, vrátanie checklist, kontinuálneho tréningu a tak ďalej. Takže budeme samozrejme inkorporovať do našej práce aj to, na čo prišiel dvor auditorov, ex ante kontroly, VSP 7 a Horizon 2020 sa posilnia a na záver by som chcela povedať, že niektoré z tých e, e, chýb by sa neudiali e, v rámci horizontu 2020, ak by FP7 mal iný dizajn. Ak sa chcete zaoberať kontextom zjednodušovania, tam si treba uvedomiť, že tu máme viaceré nákladové e, alternatívy, zbavovania sa určitých e, predpisov, ktoré vedú k e, nesprávnemu, neefektívnemu vynakladaniu alebo iba k tomu, že výskumníci nakupujú papiere a pera. A potom po B, riziko Eh, chybovosti. No a v horizonte 2020 eh, vyhodzujeme závery z toho, čo sme sa pouči- poučili na eh, tomto v rámci FP7. Ďakujem pekne. Herzlichen Dank. auf der Rednerliste ist der Kollege Stechowski, bitte. Ďakujem pekne. Ďalším na zozname rečníkov je kolega Zdechovský. Vážená pani spravodajkyňa, vážená pani predsednička, vážení zastupcovia Európskeho účtovného dvora, vážená pani komisárka, na úvod by som vám chcel poďakovať za vynikajúcu prácu, e, ktorú ste odviedli na tejto správe. A aj vám, pani komisárka, by som chcel poďakovať osobne e, za skutočne podrobnú odpoveď, e, ktorú ste nám stihla zaslať pred týmto zasadnutím. Našiel som tam veľa odpovedí na svoje otázky, ale mal by som jeden konkrétny, konkrétnu otázku, ktorá sa týka čerpania európskych dotácií v členských krajinách. Ja pochádzam z Českej republiky a v tejto krajine pojem európske dotácie je pojem, ktorý symbolizuje korupciu a netransparentnosť. Európske dotácie nemajú len pozitívnu konotáciu, ale naopak sú spojené s častými podvodami a nesystematickým hospodárením. Za všechny zmíním napríklad problematiku v oblasti železnic, kdy za všetko spomeniem len problematiku vlastí železníc, keď ministerstvo financí odklonilo čas peňazí z operačného programu určeného na infraštruktúru jedinému dopravcovi českým dráham na rozvoj súťaživosti, čo porušuje hospodárskú súťaž. súťaž. A moja otázka sa týka toho, pani komisárka, ako zamýšľa komisia riešiť narastajúce podvody s európskymi dotáciami v členských štátoch a nemá komisia obavy, že národné auditové auditorské orgány nefungujú a celková kontrola výdajov výdavkov je slabá. Ako komisia posilní túto kontrolu a konkrétne dostali ste nejaké konkrétne podnety od kontrolných eh, orgánov členských štátu alebo samotných do, dopravcov, ktoré naznačujú, že na železnici v oblasti dopravy dochádza porovnaniu, eh, teda porušeniu eh, pravidel hospodárskej súťaže? Bola to napríklad upozornený Olaf? Dopredu ďakujem za vašu odpoveď. Pani podpredsednička, nech sa páči. Ďakujem. Filozofia kontroly v oblasti vzdelaného manažmentu je v čo najväčšej miere sa spoliehať na kontroly a audity na úrovni reťazci čo najbližšie e, príjemcovi. Bohužiaľ, niekedy máme problémy, keďže členské štáty nám neposkytujú polahlivé informácie a z tohto dôvodu komisia spája snahy členských krajín s výsledkami našich vlastných auditov a to samozrejme e, doplňa práca našeho auditora, Európskeho dvora auditorov, auditmi, ktoré vykonávajú oni. My myslíme, že dôležité investovať do školení, usmerňovaní, kontrol v samotnej krajine. Ale rovnako treba vykonávať naše kontroly tak, aby sme ehm, si boli istí kvalitou kontrol. No a toto smerovanie zvýšenej angažovanosti na školenie, ale potom aj overovanie úspechov školení, tom podporujeme naše služby. My chceme mať jednotnú reťaz auditov, ale tiež sa chceme vyhnúť riziku, že tento jeden reťazec eh, sa opiera nedostatečné údaje, eh, bude z toho riziko, ktoré ste opísali, že táto, tento reťazec bude nedostatočný. A s tým sa trápime spolu eh, s dvorom auditorov. Mať tento jeden reťazec kontroly, ale nespadnú do pasce, kde prvá obravná línia na úrovni členských krajín nefunguje a to má dopad na kvalitu celého jednotného reťazca kontroly. Kolega Von, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem spravodajkyni za vynikajúcu, vynikajúci príspevok. Ja som prišiel trochu neskôr, takže ak položím nejaké otázky, na ktoré ste sa už pýtali, tak ich môžete eh, samozrejme ignorovať. Pár bodov, na ktoré som sa chcel spýtať, eh, to už eh, povedala spravodajkyňa. Ja som sa konkrétne chcel, chcel by som sa venovať myšlienke nejakého zosúladenia stratégie EU 2020 so všetkými vecami, za plánom výdajov, za dohodami o partnerstve a tak ďalej. Mne sa zdá, že je veľmi ťažké spoločnú líniu v tom, no a mnohé členské štáty a regióny sa to ani nesnažia zosúľadiť a preto myslím, že je tu veľká zodpovednosť, ktorú nesie komisia, že treba zaistiť, že všetky tieto veci zosúladené budú. Ja stále neviem, aké praktické odporúčania a myšlienky máte, by sa zaistilo, že všetko bude zosúladené. Takže mohli by ste nám k tomu niečo povedať, čo urobíte, snažíte sa, zmeníte nejaké indikátory výkonnosti. Mohli by ste nám uviesť pár praktických príkladov, to by bolo veľmi dobré. No a Eh, vec, ktoré sa chcete jadriť, sa chcete zriadiť, eh, že ešte nie je úplne eh, zradené. Hovoríte, že to na Európskom parlamente nie je na vás, ale môžete nám oznámiť vašu časový harmonogram. A posledná vec, ktorú som chcel povedať, to je taká všeobecnejšia. Každý rok, keď je predložená výročná správa dvora auditorov, tak sa hovorí o predpovedi miery chybovosti, ktorý sa snažia podvádzať druhy, snažia poraziť Európsku úniu a vyňujú pravidlá korupciu a podvody. No ja sa chcem spýtať, ako to my sme sa tomu mohli vyhnúť, aby sme každoročne nesledovali tento eh, cirkus, keď eh, dvor auditorov zverejní prognozu miery chybovosti, eh, ľudia nevedia, teda neveria. Takže ako sa tomu vyhnúť? Ja viem, že nedokážete na to úplne zodpovedať, je to komplexná problematika a otázka je, ako sa vyhnúť tejto situácii, ktorú zažívame každý rok. Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. To je otázka, ktorá tiež sa opakuje každý rok. Ďakujem pekne k tomu zosúladeniu a zblíženiu za programom Európa 2020. My sme v novom programovacom období zaviedli iniciatívy na to, aby sa to zblíženie uskutočnilo. Tieto iniciatívy a podnety sú makroekonomické kondicionality, rezerva nikonosti to je podnet pozitívny, máte k tomu prístup, ale nedostatočne negatívne, aj keď myslím, že stiahnutie zachovania tých 6% je pomerne silný podnet a stimul my teraz toto nové zameranie rozpočtu na výsledky e, snažíme sa premeniť na pomoc s indikátormi, ktoré umožňujú vidieť e, cieľe opatrení a cieľe Európa 2020 navýšení tohto projektov a projektov, ktoré sa financujú vy sa pýtate alebo žiadate špecifický príklad, už zoberme si je to silný faktor pre konkurencieschopnosť a to sú schopnosti a zručnosti. no, ako funguje Erasmus Plus napríklad, ľudia chodia späť z jednej krajiny do druhej, ale my e, sa pozrieme, či to znamená vyššiu zamestnateľnosť a odpovede áno. Momentálne 43%, 43% vyššia zamestnateľnosť, ale je vyššia zamestnateľnosť a zamestnateľnosť v oblasti vysokej pridanej hodnoty. Čiže my prechádzame od agregovaných 4 miliónov študentov Erasmus+, príležitosti z iných krajín, tom, ako to dopadá ich zamestnateľnosť eh, na umiestnenie na trhu práce, orientáciu našeho hospodárstva, tak eh, na pracovné miesta, vysokou pridanou hodnotou a rastom. A samozrejme tá kaskáda ide k tomu, ako sa to integruje e, na úrovni jednotlivých krajín. Takže e, tu je riadené na úrovni EÚ, ale pozeráme sa na úroveň, ktorou to má na EÚ a krajiny, ktoré sa tam zúčastňujú. Ja môžem pokračovať s takýmito prípadmi, že máme agregované ciele a musíme ich zmeniť na národnej úrovni a potom ich integrovať do toho, čo to skutočne znamená, čo sa dosiahlo. Netvrdím, že sme hotoví, že to funguje ideálnym spôsobom, ale že my zosúľadujeme Európu 2020, Junckerov plán, tým, čo robíme v dohodách o partnerstve s krajinami. No a líniu potvrdzujem. takže miera zamestnanosti je o 23% nižšia. Ja som bola príliš optimistická. EFSI, Európsky fond pre strategické investície z Junckerovho plánu, kde je to prepojené s prioritnými oblastiami, 7 e, hlavných iniciatív Európy 2020. A tam už vidíte to prepojenie. Jedna k jednej. Ďalej ako implementujeme programy na úrovni krajín, opätovne musíme sledovať toto prepojenie. Naši kolegovia už pracujú na tomto mapovaní Európa 2020, Junckerovej priority, audio o partnerstve s krajinami. No a toto je rozpočet zamerané na výsledky, informovať o tom, či máme správne e, indikátory alebo nie, či tie naše zmeny sú vhodné alebo nie. No a druhá otázka sa týkala pracovnej skupiny. A toto je ten cyklus udalosti. 30. apríl 2015 ja som poslala list inštitúciám a požiadala som o nominácie do medziinštitucionálnych pracovných skupín. Dostali sme pár nominácií z niekoľkých inštitúcií a z niekoľkých a z niektorých nie. Ja nechcem to nechcem ich konkrétne menovať, ale už uplynulo dosť času. 17. decembra prekonali na to, aby sme prekonali jasný problém. Napísal som všetkým inštitúciám a navrhla som, aby sme prijali pragmatický prístup, aby sme už nečakali. Budeme ehm, sa, že začneme prácu na expertnej úrovni. A práve, ktorú môžeme urobiť, eh, sú zasadnutia expertov a nevzdať sa myšlienky, medzi inštitucionálnej skupiny a ten proces spájania má začiatím 22. apríla e, tento rok, e, keď e, pracovná skupina na expertnej úrovni prvá sa uskutoční. To zorganizujeme komisia pre expertov, parlament, radu, dvor auditorov a našich vlastných expertov. A to viesť k našej výročnej konferencii, rozpočne zameranom na výsledky ešte nás to, nás to spojí, rôzne inštitúcie, pretože máme dôležité ciele e, definovať, čo to výkonnosť je. Takže stretneme sa a zhodnotíme konkrétny pokrok v tejto oblasti. K tej náročnej otázke o repetitívnom, každoročnom nedorozumení o tom, k tomu, čo vlastne je miera chybovosti. My myslíme, že v tomto treba opätovne postupovať veľmi pragmaticky. Poprvé, vybudovať novú konverzačnú líniu, ktorá bude o tom, čo dosiahneme celým rozpočtom. Inými slovami, venovať vyššiu pozornosť 95,6% toho, čo nie je postihnuté eh, chybovosťou a čo prináša našim ľuďom. Konkrétne, čo to prináša, či je to dostatočné, či by to mohlo byť lepšie z hľadiska miery chybovosti. Musíme stále znižovať. Ja som presvedčená svedčená význame, e, že skutočné zjednodušenie prinesie zlepšenie preventívneho charakteru. Budeme dostatočne silní, aby sme to dostatočne zjednodušili tak, aby sme e, priniesli merateľné zlepšenie miery chybovosti? No to uvidíme. No a po tretie, pokračovanie práci na dôveryhodným spôsobom, tak aby sme ukázali, že korekcie priblížia reziduálnu mieru chybovosti k hranicím materiality a že pri dosahovaní hranice materiality alebo dosiahnuť hranicu materiality sa dá, keď sa urobí všetko podľa pravidel. A ja samozrejme nemôžem zmeniť správanie ľudí, ktorí vedome klamú e, občanom a ktorí tvrdia, že toto sú ukradnuté peniaze. Je to tak, e, niektoré bohužiaľ áno, aj keď to bude len jeden cent, tak to je príliš veľa. Ale väčšina z toho sú chyby. Sú to úradné e, administratívne chyby. My samozrejme budeme sa zaoberať tomu, čo to konkrétne je. A možno by sme to urobiť lepšie, aby sme dokázali lepšie naznačiť, eh, čo sa presne chystajú tieto, alebo týkajú tieto chyby a budeme spolupracovať s členskými štátmi na zlepšení ich systémov kontrolovania údajov. V tom v každom prípade treba pokračovať. A neviem, či sa nám to podarí dosiahnuť, alebo sme položili otázku, podarí sa nám to dosiahnuť do budúceho roka, tak ju radšej nezodpoviem, lebo je to rečnícka otázka. Kolega Stás je ďalším rečníkom, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani komisárka. Najskôr sa chcem poďakovať samozrejme na, e, za prácu vašich spolupracovníkov, a zamestnancov generálneho riaditeľstva, ktorí odpovedali na písomné otázky. To je vždy asi herkulovská úloha odpovedať rýchlo na tieto otázky a e, musí e, to niekedy aj zaznieť. E, e, sme za to veľmi vďační. Chápeme, že aj pre vás je to veľká námaha práca. Ja mám tri konkrétne otázky. Pokiaľ ide o dohody o tabaku, najmä prvá dohoda s Philip Morris e, vyprší budúci rok a v dvoch predchádzajúcich e, mítingoch ste slúbili hodnotiacu správu. Na konci minulého roka vypršala posledná lehota, teraz máme už 25. januára a túto hodnotiacu správu ešte stále nemáme. V osobnom rozhovore s vami som sa dozvedel, že ste sa obrátili aj na iné osoby s prozbou o pomoc. Ale ja chcem, aby to teraz zaznelo e, verejne, kedy príde hodnotiaca správa a keď ju budeme mať, ako vyzerá ďalšie časové plánovanie, a čo budete ďalej robiť s tou správou a ako sa postaráte o to, aby aj parlament mohol vstúpiť do diskusie o tom, čo ďalej budeme robiť s tými tzv. tabakovými dohodami. Musíme teraz postupovať rýchlo, pretože do polovice tohto roka um, musíme tieto veci doriešiť. Chcem teda od vás ďalšie informácie o ďalšom postupe. Musíme tu viesť eh, otvorenú diskusiu. No a rád by som od vás takisto počul o tom, ako je to s formálnymi rokovaniami medzi komisiou Olafom a Filipom Morrisom o predlžení um, tej dohody. Um, chceme vedieť, či niečo formálne už prebieha alebo nie. Ďalšia vec. Dvor auditorov už dva alebo tri roky spomína túto záležitosť v každoročných správach. Členské štáty mali vedieť, že v oblasti spoločnej administratívy niektoré platby vôbec nemali byť zrealizované. Čiže niektoré členské štáty vyplatili sumy, ktoré nemali byť vyplatené, pretože členské štáty si boli vedomé, že sú chyby v spoločnej správe e, prostriedkov. Ako výbor na kontrolu rozpočtu sa už dlho zaoberáme s touto témou. Zástupca liberálov svojho času navrhol, aby od ministrov financí sme si e, vždy vypýtali potvrdenia, ktoré by hovorili o tom, že všetky potrebné inšpekcie boli vykonané a že minister nám e, zaručuje, že e, platby vyplatené členským štátom, respektíve platby vyplatené členskými štátmi boli korektné. Ale iba štyri členské štáty v konečnom dôsledku pristúpili na tento návrh parlamentu, takže to nič nevyriešilo. A takisto tieto potvrdenia sa nevzťahovali na všetky výdavky. Takže potrebujeme nejaký iný spôsob, ako donútiť členský štát spolupracovať. Napríklad e, nepravom vyplatené prostriedky by sme mali vymáhať späť. To by bol dobrý prostriedok na riešenie tohto problému. Aj, e, ale vo, vaš, vo vašej správe a v písomných odpovediach sa hovorí, že bežne trvá 5 až 8 rokov, kým sa naozaj nepravom vyplatené peniaze vrátia do rozpočtu. Čiže naozaj to je obrovská časová priepasť a preto táto metóda nevyvíja účinne tlak na členské štáty. Chcem sa vás spýtať, či budete tú istú metódu uplatňovať aj v budúcnosti, alebo máte ešte v rukáve nejaké ďalšie metódy, ktorými by ste mohli tlačiť na členské štáty. No a posledná pripomienka, pani komisárka. Vy ste boli viackrát v tomto výbore a osobne ste sa zhostili tejto úlohy, ktorá sa týka toho dlhoročného konfliktu medzi OLAFom a dozorným, dozornou radou OLAFu. A vieme, že jedna zo sporných otázok sa týka zaručenia nezávislosti cez kontrolu rozpočtu a takisto aj používanie peňazí dozornej rady musí byť nezávislé, aby e, sa vzala z rúk kontrola generálnemu riaditeľovi Olafu. Medzičasom bolo vypracované pravidlo. E, dozorná rada je finančne už nezávislá, ale Druhá strana mince je to, či sú nezávislí tí pracovníci, ktorí pracujú pre dozornú radu. Ja by som rád vedel, či chcete postupovať tak, ako to žiada dozorná rada, teda, že aby sa zmenilo nariadenie o OLAFE a či chcete na tomto pracovať s holandským predsedníctvom. Nariadenie OLAFE by sa malo zmeniť v takom zmysle, aby spolupracovníci dozornej rady boli zaradení e, hierarchicky inak v rámci mašinérie komisie, aby pracovníci dozornej rady boli e, nezávislí, aby nemohli podliehať tlaku zo strany generálneho riaditeľa OLAFu a na druhej strane by mali mať možno aj väčšie možnosti e, pre svoj kariérny rast a rozvoj pretože nikde nie je napísané, že musia do konca svojho života pracovať v tej dozornej rade. Mali by mať možnosť prejsť aj na iné posty v rámci komisie, ale to si vyžaduje samozrejme čiastočnú zmenu nariadenia o, o inštitúcii OLAF. Ďakujem. Pani podpredsednička, môžete odpovedať. Ďakujem. Ospravedlňujem sa e, za to, že meškáme s hodnotiacou správou my sme sa snažili ju dokončiť do konca roka, ale máme tu dve príčiny, prečo meškáme. Poprvé, s členskými štátmi e, sme museli takisto spolupracovať, pretože oni sú stranami v tomto procese a počas posledných šiestich mesiacov sme prijímali odpovede a komunikovali sme s členskými štátmi. Ale najdôležitejšia vec je to, že sme sa chceli pozrieť na tú stránku um, ochrany e, rozpočtu a ochrany zdravia. A my sme pracovali s kolegami v oblasti ochrany zdravia. A um, teraz to už je rozbehnuté a viem, že hodnotiaca správa bude dokončená veľmi e, rýchlo a hneď ako ju budeme mať, tak e, sa o ňu podelíme s parlamentom kolegov z oblasti zdravia a takisto OLAF chceme zapojiť do hodnotenia, v ktorom aj my budeme e, za, e, nápomocný. A pokiaľ ide o vašu druhú otázku, nie, rokovania neprebiehajú, takže ja som dodržala svoj sľub, ktorý som vám dala naposledy. Časovo sa nám to nevydarilo, bohužiaľ, ale pokiaľ ide o časový priebeh, dôležitejšie je, aby sme vypracovali dobré hodnotenie. Nesmieme tam zahrnúť iba o aspekt ochrany rozpočtu, ale aj ten aspekt ochrany verejného zdravia. No a pokiaľ ide o to, či budú rokovania alebo nie, kým neuč- neukončíme to hodnotenie a nepredstavíme správu parlamentu, nebudú. Tretia otázka. Členské štáty e, vedeli, a, ako to je, ale nekonali a čo môžeme urobiť preto, aby sa to zmenilo. Mm, Máme tu niekoľko veľmi dôležitých krokov, ktoré môžeme prijať. Poprvé, pozastavenie alebo zastavenie, prerušenie e, platieb. Čiže zastavíme pohyb finančných prostriedkov a ak členské štáty nezareagujú, tak potom čisté korekcie. Neto korekcia. Môžem vám povedať, že toto členské štáty boli naozaj. No a v priebehu cyklu je vlastne zabudovaný stimul e, v rámci korektívneho, korektívnej zložky paktu, e, ktorý prechádza do preventívnej zložky paktu. A toto je naša nová metodológia. Um, my teraz robíme paušálne korekcie a tie sa opierajú o hodnotenia našich auditorov. Samozrejme, diskutujeme pritom s vnútroštátnymi orgánmi, ale sú to paušálne korekcie a sú e, spracované rýchlo, sú implementované rýchlo, takže naozaj má to väčší dopad e, na tie členské štáty, viac ich to zasiahne. No a pokiaľ ide o otázku OLAFu a dozornej rady, už som to spomenula na začiatku, ale je to dôležitá vec, takže sa k tomu vrátim. Parlament požiadal komisiu, aby preskúmala vzťahy medzi OLAFom a dozornou radou ako viete, my do toho zasahujeme aj osobne. Ja som osobne absolvovala viaceré stretnutia a identifikovali sme špecifické problémy alebo špecifické záležitosti, ktorými by sme mohli odstrániť ten dojem, že dochádza k potenciálnym e, interferenciám 1. januáru sme presunuli rozpočet dozornej rady z OLAFu na komisiu a okrem toho vedieme rozhovory s holandským predsedníctvom o tom, aby sa um, čiastočne zmenilo nariadenie 883 lomeno 13. Dúfam, že holandské predsedníctvo nás podporí. My chceme konať rýchlo a chceme zasiahnuť e, len e, obmedzeným spôsobom. Nechceme zahajovať nejakú, nejaký obrovský proces. A môj dojem aj z dozornej rady OLAFu je taký, že toto by mohlo uľahčiť vyriešenie problému, ktorý na nás vrhá dlhý tieň už celé roky. Ďakujem. Ďakujem teraz pani kolegyňa Ajala Sender. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne podpredsedničke komisie za informácie, ktoré sme dostali v písomnej forme a ďakujem aj e, jej spolupracovníkom na útvaroch komisie. Myslím, že ako povedal kolega Vogan, mm, to, to platí o tých indikátoroch a ja chcem poukázať aj na tú potrebnosť. Ja viem, že vy hľadáte ten správny vzorec, ako dosiahnuť pokrok, ja vás podporujem, ale podľa mňa musí to byť formát, na ktorom sa všetci dohodnú, pretože tieto prieťahy a e, ten fakt, že sa nevieme dohodnúť na indikátoroch, to mi, to mi robí starosti. my sa musíme dohodnúť na tom, aké indikátory stanovíme a ako budeme robiť merania, ale najväčšie obavy vo mne vyvoláva to, že sa majú robiť štúdie, že, e, že e, sa to má takto analýzovať, tie indikátory. A to do toho vnáša zasa určitú neprehľadnosť a preto by bolo dobre, keby ste ma vedeli upokojiť a povedať nám, že ten konsenzus príde už onedlho. No a ďalšia vec ide aj o to, aby neexistoval rozpor medzi indikátormi, ktoré majú hodnotiť, ako vykonávame program 2020 a na druhej strane zmluvy, pretože mám niekedy dojem, že stratégiou 2020 sa snažíme pretlačiť nejaké veci, aby sme vynechali mandáty niektorých zmluv. Ďalšia vec, Európska investičná banka sa teraz snaží do určitej miery strhnúť na svoju stranu alebo prevziať do svojich rúk niektoré politiky. Ja som počula, že niektoré politické opatrenia sa majú plniť cez finančné nástroje. A ja sa vás pýtam teraz, pani Georgieva, ako sa chcete prispôsobiť týmto mandátom, napríklad pokiaľ ide o to, ktorá krajina má väčšie potreby a tak ďalej. Ja mám pocit, že tieto možnosti nám pomaly unikajú. Ďalšia otázka, centralizovaný manažment a spoločný manažment alebo spoločná správa, ten pilotný projekt zameraný na výkon, na performance, e, ktorý sa má uplatniť na štrukturálne fondy a poľnohospodárske fondy. E, spoločný poľnohospodársky fond e, pre rozvoj vidieka a priame platby. Hovorím o kapitole 5, kde je veľmi vysoká chybovosť a najmä výskum. Tam mám obavy. Ja viem, čo ste hovorili, že musíme zjednodušovať, aby sme sa vyhli chybám, ale napriek tomu mm, nie som s tým úplne uzrozumená. A to je ako keby sme povedali, že tí chudáci výskumníci nie sú takí dobrí ako poľnohospodári pri e, plnení, e, pri čerpaní fondov. Takže poprosím vás budúci rok by ste mali urobiť takú tabuľku e, tých e, výskumných fondov podľa e, štátu. To žiadam už viacero rokov. A ďalšia vec, tie audity, ktoré sa uplatňujú. Mám taký pocit, že v oblasti výskumu čím vyššia je chybovosť, a aj keď je nerovnováha medzi tými dvoma správnymi metódami, tak je menej kontrol. Myslím, že toto je aj otázka rovnováhy a spravodlivosti. Musíme aplikovať rovnaký systém na každého bez ohľadu na sektor. Vy ste nám povedali, že vaše hodnotenie Ehm, dostaneme ehm, vašu hodnotiacu správu o tých tabakových dohodách. Čakáme na to ehm, s veľkou netrpezlivosťou. Vidím takisto, že zamestnanci údaj útvarov komisie odpracovali 110 tisíc hodín nad času bez toho, aby boli zaplatení. A ja sa pýtam, ako, to, ako im to nahradíme ja ďakujem za tieto dáta, ale bola by som rada, keby sme lepšie komunikovali a keby sme odmeňovali takúto prácu, ktorá bola urobená doteraz. Pani podpredsednička, nech sa páči. I am, uh, very Ďakujem, som veľmi vďačná za eh, to, čo ste povedali o indikátoroch Mm, veľmi dôležité je pamätať na fakt, že máme indikátory, existujú. V novom viacročnom finančnom rámci sa urobilo veľa, aby sme definovali ciele a podľa toho indikátory na meranie pokroku. Nechceme povedať teraz, um, zabudnite na tie indikátory, chceme niečo nové. Nie, Chceme najprv vidieť, ako tie indikátory budú fungovať, identifikujeme, e, kde e, bude potrebné ich zefektívniť, lepšie ich prepojíme a tak ďalej. Budeme sa učiť v priebehu procesu. Budeme sa učiť tým, že to budeme vlastne e, plniť a bude to dlhodobý proces, kým získame nejaké ponaučenia. Ďakujem pánovi Cardiffovi za to, že to zdôraznil na začiatku. Mali by sme E, byť realistami, e, mali by sme mať ambiciozne ciele, ale mali by sme si takisto uvedomiť, že toto nie je vôbec triviálna vec. Potrebujeme indikátory, ktoré nám aj niečo povedia potom a e, povedú k zlepšeniu, k lepším výsledkom. Čiže priebežne samozrejme budeme prehodnocovať, ako to bude fungovať, ale E, naše východisko je také, že my už máme stanovené indikátory v rámci našich programov. Pokiaľ ide o otázku EIB, je to európska inštitúcia, platí, patrí európskym občanom a má pracovať v ich prospech. Má určitý stupeň nezávislosti, ale má takisto určité oblasti, kde je prepojenie medzi tým, čo robí EIB a tým, čo robí komisia. Napríklad pokiaľ ide o poskytovanie financií pre operačnú činnosť Európskej investičnej banky. Považujem to pre nás ako inštitúciu za veľmi dôležité, že rešpektujeme e, svoj vzájomný mandát a zároveň spolupracujeme. Eh, potom eh, sedím na súťaž Ekofinu eh, hneď vedľa predsedu Hojera. Viem, že veľmi dobre vedie EIB. Je otvorený, transparentný, inkluzívny. A napokon pre všetky inštitúcie Ehm, všetci sú zodpovední ehm, voči Európanom. To je to najdôležitejšie, pokrytie o ich eh, činnosť. K finančným nástrojom oni majú eh, viac skúseností v tejto oblasti, ale aj my na komisii eh, si budujeme expertízu. Naši kolegovia sa zaoberajú otázkou, ako program ako COSMI prinášajú výsledky a túto expertízu na komisii si musíme budovať naďalej, tak aby sme eh, neboli závislí od kohokoľvek v niečom, eh, čo je nám zverené do zodpovednosti, pretože my máme zodpovednosť za európsky rozpočet. Eh, Nadia Calvino nie je len generálnou riaditeľkou nášho riaditeľstva pre rozpočet, ona je zároveň aj osobou, ktorá sa zaoberá tým, ako môžeme na komisii prierezovo e, zlepšovať náš e, finančný manažment. Máme viac než 5000 ľudí, ktorí e, pracujú v oblasti finančného manažmentu ako môžeme posilňovať zručnosti a schopnosti a naďalej sa E, snažiť o to, aby toto dôležité spoločenstvo rástlo. Pokiaľ ide o, e, o fond e, pre výskum, informácie z jednotlivé krajiny, nemyslím si, že výskumníci by boli menej kompetentní. To vôbec nie. Pre každé z našich spoločenstiev a príslušné programy tam je našim cieľom um, to, že chceme rešpektovať ich čas a nechceme ich nadmieru zaťažiť niečím, čo by predstavovalo neproduktívny uh, spôsob trávenia ich času. Avšak a je eh, presne to, čo tu zaznelo v tejto súvislosti. Keď sa hovorí eh, o simplifikácii, eh, neznamená to, že sa chceme zbaviť kontrol. Nie, znamená to, že chceme mať efektívnejšie kontroly, ktoré by boli schopné odhaliť efektívnejšie nesprávne postupy. Takže treba tu nájsť vyváženie medzi zjednodušovaním pravidiel ale e, zároveň e, však tieto pravidlá sa majú e, v dôsledku toho dodržiavať silnejšie a nie slabšie. A nie je to jednoduchá úloha. Je to však náš cieľ. Takže našim cieľom je, aby kontroly boli napokon silnejšie v dôsledku jasnejších, jednoduchších pravidiel na ich výkon. Avšak stále to zostávajú pravidlá. A potom ospravedlňujem sa ešte k tým 110 e, e, extra e, dňom v práci. Najlepší spôsob, ako poďakovať našim zamestnancom, keď robia na časy, je stáť za nimi, rešpektovať kvalitu práce veľkej väčšiny ľudí v našich službách. Sú vynikajúci, inteligentný, kompetentný, plný energie. A áno, sú tlačení do toho, aby e, pracovali e, ťažšie, pretože musíme robiť e, viac toho a lepšie s menej zdrojmi. Takže na to, aby sme ich motivovali, musíme sa snažiť zlepšovať podmienky, Eh, ich eh, kariérneho rastu, uznanie eh, ich služby a povedať ďakujeme. Žiaľ Bohu, vo veľmi zložitej situácii v Európe veľmi často naši ľudia majú pocit, že nie sú rešpektovaní. Takže situácia sa stala zložitejšou Máme však veľmi dobré pracovné e, podmienky, naši ľudia sú dobre platení, máme privilegium toho, že môžeme pracovať v tomto v, e, v, v, v v takomto prostredí, ktoré je vysoko kvalifikované, ale dôležité je aj uznanie e, za teda ich vykonanú prácu. Vielen Dank, da sind wir mit Ihnen einig, aber es ist schon so, dass in dem Mitgliedstaat, aus dem ich komme, Členský štát, e, v ktorom ja pracujem, e, je e, zohľadňuje okrem teda uznania aj nejaké hodnotenie v oblasti finančnej. Slovo má teraz kolega Vali. Ďakujem pekne, budem sa snažiť byť veľmi stručný. Ďakujem v prvom rade pani komisárke a jej službám za jej odpovede, pretože odpovedí tu bolo naozaj veľa. Mojou prvou otázkou je tabulka, ktorú ste nám postupili k personálu vo vnútri európskych inštitúcií. Z týchto tabuliek vidíme, že je tu situácia obratenej pyramídy pokiaľ ide o personál, pretože je tu oveľa viac e, riadiacich pracovníkov než asistentov. A e, keď e, poznáme tie pozície, vidíme, že sú tu veľmi vysoké pozície, teda spojené s vysokými platmi aj v porovnaní so súkromným sektorom. Je to problém, ktorý poznáme už veľa rokov a sú tam rovnaké čísla, takže aké kroky príjmate na to, aby ste sa snažili zlepšiť túto situáciu? A potom ďalšie dve otázky k tým e, e, veľkým e, projektom. Zaznelo viacero otázok v súvislosti s jedným veľkým projektom, ktorý sa týka priamo Európskej komisie. Ide o projekt v objeme 40 miliárd eur a ide o železničné prepojenie Turín, Turín Lyon, prepojenie Talianska, Francúzska. V tejto súvislosti Zatiaľ došlo iba k realizácii štúdií, predbežným eh, prácam, eh, k inšpekciám. Eh, sú tu stanovené finančné prostriedky však od roku 2008. Komisia sa zúčastňuje, robíme 30 na tých predbežných 2 miliardách to je e, teda k prvej e, časti inšpekcie štúdie, ktoré sa mali skončiť do roku 2012, keďže neskončili, tak e, sa preťahuje to ďalej s ďalšími financiami do 31. decembra 2015 a už ani táto lehota sa nedodržala, je tam teda ďalšie oneskorenie, takže máme veľké pochybnosti v súvislosti s hodnotím ekonomického dopadu aj environmentálneho dopadu na tohto projektu. A pýtam sa teda, ako je možné e, e, ešte odôvodňovať e, tento projekt, keďže je tu toľko takýchto veľkých omeškaní. Takže na základe akých objektívnych kritérií trváte naďalej na tejto práci? Ide tu naozaj o 40 miliárd, nie je to maličkosť a pritom to nie je nejak logicky podmienené e, inak, než teda len, aby e, obiehali peniaze v systéme e, lobbystov. No a potom samozrejme Často sa spomína téma toho, že členské štáty majú v rukách prostriedky pre fond utečencov a nemusia presne do detajlov povedať, ako to vynaložili. Eh, Prednedávnom som diskutovala s pánom komisárom Avarmopulom, eh, ten mi dal práve takúto odpoveď, že komisia plne deleguje kontrolu členským štátom. To je eh, prístup, ktorý sa mi nepáči, pretože ak komisia dáva k dispozícii financie, teraz veľa financií dávame k dispozícii aj Turecku a iným krajinám, tretím krajinám, ak nebudeme lepšie, ak nie sme schopní kontrolovať ani situáciu v rámci EÚ, tak ako to bude vyzerať v prípade e, krajín e, e, tretích. Takže buď budeme mať súkromného inšpektora, ktorý to zistí, alebo ako sa dopracujem k týmto informáciám. Veľmi ma zaujímajú, ako sa dostaneme k týmto technickým presným informáciám, pretože sú tu problémy a ľudia chcú vedieť, ako sa vynakladajú ich peniaze v práve v týchto dvoch oblastiach e, teda veľké projekty a e, utečenci. Pani predsednička, nech sa páči, podpredsednička. In, uh, in... Pokiaľ ide o tú otázku ľudských zdrojov, momentálne implementujeme reformu z roku 2004, ale máme tu aj reformu z roku 2014. Tá z roku 2004 je významnejšia. Tam sa mení nábor zamestnancov e, do komisie a inštitúcií na teda nižšiu úroveň a, a úroveň AD5 je tá e, hlavná Samozrejme máme tam určitý e, tok a máme tam e, personál, ktorý e, bol zamestnaný v dávnej minulosti a po, ešte pred reformou vlastne získal tú úroveň, na ktorej sa nachádza. A pokiaľ ide o e, pomer manažmentu a personálu, ak porovnáte komisiu k podobným inštitúciám, tak e, vôbec tam nenájdete e, nejakú anomáliu v porovnaní s inými verejnými inštitúciami. Takže e, s súkromným sektorom sa nemusíme porovnávať v tejto oblasti, ale my nie sme entitou súkromného sektora. A ak sa porovnávame napríklad s členskými štátmi, tam by sme videli podobnú situáciu, pokiaľ ide o e, teda e, ránky zamestnancov. A je tam e, veľké e, rozdelenie e, týchto pomerov v jednotlivých generálnych riaditeľstvách. Závisí to od povahy jednotlivých služieb podľa toho tam môže byť veľ, oveľa väčšia alebo menšia e, e, miera e, zamestnancov na jedného riaditeľa alebo vedúceho pracovníka. Môžeme mať jednu úrovňu manažmentu, napríklad v ľudských zdrojoch alebo v rozpočte a môžeme mať iný pomor v oblasti tlmočenia a prekladov z dôvodov odlišnosti ich úloh. Niektoré sú veľmi odlišné, takže tam máte odlišnú špecializáciu v rámci jednotlivých skupín, preto tam možno potrebujete viac manažérov. Niekde je situácia homogénejšia, napríklad ako v oblasti prekladov a tlmočenia, takže tam e, počet riaditeľov, manažérov nemusí byť e, taký istý. Tieto e, synergie a efektívnosť, ktoré som spomínala na začiatku, um, sa zaoberajú práve týmto aspektom. Snažíme sa zohľadniť to v našom systéme a štruktúrach. Uh, pozeráme sa na celú vec horizontálne. Uh, služby, ktoré sú univerzálne ako ľudské zdroje, komunikácie, informačné technológie, a potom sa pozeráme vertikálne na túto otázku a vidíme v niektorých e, generálnych riaditeľstvách, službách, kde je, e, tu, vidíme, že je tam e, možnosť zlepšovania. Takže snažíme sa neustále zlepšovať spôsob, ako sme zorganizovaní. A potom k otázke Turína, Lyonu tohto železničného e, vysokorýchlostného prepojenia. E, zazneli tu, sú tu už písomné odpovede e, strany OLAFu, ktorý vyšetroval tento vysokorýchlostný projekt. Zaoberal sa možnými irregularitami v tomto projekte, spolufinancovanie ten T a uzavrelo sa to bez odporúčania v decembri roku 2015, keďže OLAF nemohol nájsť e, dostatočné predpoklady nejakého nesprávneho postupu v tomto projekte. Ak sú tam nejaké nové informácie, samozrejme môže sa to revidovať. Takže e, toľko k tejto oblasti. Vy ste tu nadniesli potom širšiu otázku e, finančnej, environmentálnej realizovateľnosti my sme poskytli odpoveď v, písomných, v písomnom dotazníku na túto tému. Čo môžem povedať ešte je, že môžem poprosiť mojich kolegov o presnejšie informácie. Momentálne tie informácie, ktoré máte vy, mám aj ja. E, to sú tie informácie z písomného dotazníka, ale môžeme sa na to ešte pozrieť a e, vrátime sa k vám s dodatočnými objasneniami v tejto veci, ak by ste si to želali. A potom k otázke utečencov. Pokiaľ ide o naše financovanie interne, e, na to uplatňujeme systém, ktorý sme my vyvinuli, e, audit zo strany komisie, dvor auditorov, e, uplatňovanie od krajiny po krajinu. Pokiaľ ide o financovanie v tretich krajinách, tam sa uplatňuje ten istý princíp s tým dodatkom, že v tretich krajinách žiadame eh, špecifické eh, projekty, ako v prípade Turecka, keď eh, sa tam zfunkční toto zariadenie, tak sa budeme zaoberať teda aj financovaním zo strany komisie. Identifikovali sme tam špecifické projekty a budeme monitorovať, kam presne financie tečú. Čím vyššie riziko, tým e, viac e, nášho personálu sa venuje e, tomuto. V oblasti humanitárnej pomoci tam ide o rýchle reagovanie vo veľmi zložitých okolnostiach. Tam sme sa rozhodli pred rokmi vytvoriť lokálne kancelárie, kde by bol personál Európskej komisie v prípade 40, na 40 miestach a oni sú teda predlženou e, rukou e, kontrolou daňových poplatníkov. Oni sa zaoberajú tým, čo sa deje s prostriedkami, ktoré poskytujeme. A keďže ja e, pôsobím v tejto oblasti, môžem vám povedať, že toto je veľmi cenná služba pre Európsku komisiu a nie len, pretože v mnohých prípadoch členské štáty nie sú prítomné v týchto krajinách, závisia od našich zamestnancov v oblasti monitorovania vynakladania s financiami a nikdy e, sa nespolahneme slepo na nejaké informácie. Kontrolujeme, to vám môžem povedať. Ďalším na zozname je kolega Aniu. Ďakujem, pani podpredsednička, drahí kolegovia, ďakujem za prácu. Mám niekoľko otázok, pokiaľ ide o politický aspekt výdavkov EÚ má sa posudzovať podľa výsledkov politiky. Bola to aj otázka spravodajkyne z nášho výboru. Tu sa budú posudzovať na iba výdavky a legalita vykonaných výdavkov. Napríklad dnes ráno francúzske noviny, ktoré nie sú euroskeptické, napísali, že bolo e, zrealizované verejné zadávanie mm, protizákonným e, prostriedkom. Došlo k veľkej chybovosti, odhaduje e, dvor auditorov a bolo premrhaných niekoľko miliard eur. A e, vy máte aj správu výboru auditorov, a e, máme tu vlastne ten pojem chyba. Už sme to povedali minulý rok. Možno by sme pojem chyba mali prepracovať, pretože keď máme nejakú analýzu alebo e, pridelenú dotáciu, e, v správe sa hovorí, že chyba je porušenie pravidel verejného obstarávania, ale to nie je chyba, to je korupcia. Čiže medzi chybou, ktorú môžeme konštatovať, a pokusom spreneveriť európske peniaze je rozdiel a ten musí byť jasne, jasne vyjadrený. Pretože chyba tam ide o, o menšiu škodu ako pri korupcii. A možno by to bolo potom aj oveľa jednoduchšie stanovovať. A pokiaľ ide o tú chybovosť, ak, si, ak môžem predseda dvoru auditorov hovorí o flexibilnejšom prístupe a keby sme ho mali, tak by sme mohli z časti vyriešiť e, e, ten problém. My ale v EÚ sme dnes bližšie plánovanému hospodárstvu ZSSR ako princípu subsidiarity, ktorý bol zakladajúcim princípom Európskej únie, ale to je skôr filozofický problém. Pokiaľ ide o samotnú komisiu, Chcem vedieť, čo plánujete urobiť. Mám tu jednu správu o jednej organizácie, ktorá urobila audit minulých e, bývalých komisárov v Barosovej komisii. Tretina týchto komisárov teraz pracuje pre komerčné nadnárodné zahraničné spoločnosti a z týchto deviatich tu máme dvoch. Jeden bol komisárom pre životné prostredie. Dnes e, pracuje v agrochemickej spoločnosti. To by malo byť zakázané, to je konflikt záujmov. A druhý bývalý komisár mm, bol vyjednávačom e, zmluvy TTIP a dnes e, pracuje v rôznych finančných spoločnostiach, ktoré teraz vlastne môžu profitovať z tých vedomostí o TTIP. Takže čo chcete vy urobiť, aby ste sa v budúcnosti vyhli takýmto veciam? Dnes majú komisári veľmi dôležité funkcie v EÚ a v budúcnosti e, sa môžu nachádzať v poste, ktorý vyvoláva konflikt záujmov. Dnešní komisári, ktorí e, spravujú záležitosti EÚ, zajtra ich môžeme mm, ich možno nájdeme v nejakej nadnárodnej spoločnosti, ktorá bude využívať slabé miesta Európskej únie a toho systému, ktorý e, vlastne sa vytvára dnes. Ďakujem. Uh, thank you. Ďakujem pekne. Of course. Ďakujem pekne k miere chybovosti. Samozrejme, treba rozlišovať medzi chybami, ktoré sú jednoducho chybami, a podvodmi a korupciou. No a my máme podvody, preukázané podvody na oveľa nižšie úrovni ako chybovosť. To neznamená, že to zahrne všetko, ale je to 0,2%. Takže 4,4% a potom 0,2%. A opätovne len kvôli jasnosti a úprimnosti to je to, čo je zachytené. Možno viac sme nechytili, ale toto všetko je zachytené. Takže veľký, veľmi veľký rozdiel medzi chybami a podvodmi. Ale máte pravdu, je ťažké pre občanov toto rozlišovať a je to otázka, ktorá mi už bola položená, ako to lepšie komunikovať. My sa musíme zameriavať na to, čo pre, pre ľudí, čo dostávame za peniaze. No a to tomu zefektívneniu chceme smerovať tú našu loď. No a čo sa týka špecifické otázky o aktivitách po mandáte, po ukončení mandátu, máme takný bod pre komisárov a požiadavku 18-mesačného obdobia, počas ktorého žiadny bývalý komisár nemôže sa zapojiť do aktivity bez toho, aby dostal zelenú od ad hoc výboru, ad hoc etického výboru. Ad hoc etický výbor, ktorý tvoria traja, tri osobnosti, či budú súhlasiť alebo zamietnú žiadosť. Noša po 18 mesiacoch aktivity bývalých komisárov sa už nekontrolujú týmto ad hoc výborom, ale na tých 18 mesiacov je tu veľmi jasné, jasná kontrola a ja môžem povedať ako podpredsednička eh, zodpovedná za HR je viacero prípadov, keď komisári požiadali, ale požiadali o povolenie, ale nebolo im udelené. Takže sú prípady, kedy to povolenie nie je automatické v žiadnom prípade. Potrebujeme tiež transparentnosť v tomto. Je stránka, ktorú môže navštíviť každý občan a skontrolovať. Je to ec.europa.eu transparent, Transparency lomeno Ethics for Commissioners. Môžem vám poslať link na túto stránku a tam sa dočítate, že sú tam verejne dostupné tieto informácie. Sú tam odporúčania, ako ďalej posilniť to vec a mi vedovať pozornosť. V každom prípade vidíme, ako budeme pokračovať. Kolegyňa Ayala Sender má ešte jednu doplňujúcu otázku a ja sama som sa zaradila na zoznam, takže Ines, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ste hovorili tak široko o tabaku. Ja som sa konkrétne pýtala na to, kedy môžeme čakať hodnotenie, analýzu dohôd tabaku, kedy to bude také vyzretejšie, aby sme aj my mali možnosť sa k tomu vyjadriť. No, spravedlňujem sa, že som to nezodpovedala. Ja som zažitá sa tým venujeme. Čoskoro to ukončíme. A keď poviem čoskoro, tak to myslím pár týždňov a nie mesiacov. Ale nechcem vám ešte slubovať konkrétny dátum, pretože rada by som sa uistila, my sme mali kvalitný produkt. Musíme skôr vidieť to hodnotenie, ale je to otázka eh, niekoľkých týždňov. Ďakujem pekne a ja by som ešte rada položila pár otázok. Rada by som sa tiež poďakovala. Nie je to ironické, skutočne by som rada poďakovala za to, že ste nás eh, nám ešte neklamali, pretože to je skutočne pokrok. My často kladieme otázky, ktoré nie sú veľmi príjemné. A všetky otázky boli detailne a v súlade s faktami zodpovedané. Za to som vďačná. Ja sama som položila aj písomnú otázku o nákladoch medzinárodného zasadnutia, ktoré usporiadal Olaf v Ríve a váš predchodca povedal, že to bolo 30 tisíc eur, ktoré bol poskytnuté externému usporiadateľovi a vy ste mi potom povedali, že to bolo 118 tisíc eur a ja myslím, no, že ďakujem veľmi pekne za tie informácie a tiež položím ešte pár dodatočných otázok k koľkým otázkam budeme musieť požiadať o písomné upresnenie ale nebude to už také divoké, ako to bolo v minulosti. Rado by som e, sa vyjadral dvom veciam, ktoré ma zaujali. To bolo o Európskej investičnej banke a Sýrii. A k tomu príde ešte dodatočná otázka v tých 202 e, miliónov eur, e, ktorú musú, musí EÚ vyplatiť EIB. A tam treba zistiť, kto na sírskej strane dostal tieto finančné prostriedky a aké investície e, to prinieslo v, invest- e, v Sýrii. Rada by som tiež poďakovala za to, pretože doteraz sme to nevedeli. Skutočne ďakujem. No momentálne by som sa rada spýtala na ľudské zdroje. To bolo zaujímavé. Otázka 38 a odpoveď, že skutočne máme veľmi vysokú e, mieru chorobnosti a na komisiu to sa dá porovnať e, s, so stavebným sektorom a je to nepríjemné, tak e, ten nárast z jedného roka na druhý, ako aj celkovo. A keď e, sa pozrieme na to, aký je priemer ľudí na ktorí sú chorí a absentujú kvôli chorobe, a z tých, ktorí boli chorí, tak 19,4 dňa. A to sú takmer 4 mesiace. Takže tí, ktorí boli chorí, boli chorí 4 mesiace. Eh, ja myslím, že to je skutočne výnimočné. Aké závery z toho vyvodíte, eh, vy iste tiež sa tým budete ešte zaoberať. Takže to je prvá časť mojej otázky. Druhá časť to je otázka o obťažovaní a oznámenie o tom, že sa budete tým ešte zaoberať. Mňa by zaujímalo, keď budeme môcť hovoriť o tom, o nových postupoch, čo plánujete. V jednom vypočutí sme si vypočuli, že náklady sú veľmi vysoké, 50 tisíc eur na jeden postup. No a jedna otázka nebola zodpovedaná, otázka o členoch kabinetu BESA od tých <laughs> parašutín, parašutistov, ktorí boli prijatí na komisie 2014. Dostali sme k tomu čísla, už to sa ešte dopýtame, môžete nám dať odpoveď a písomne. Ja naozaj ďakujem eh, za obsahové bohatstvo odpovedí. Vieme, že to nebolo vždy také samozrejme a vieme, že servisy prijali detailné odpovede niekedy, ktoré boli potom vyškodnuté. A to pekné na Bruseli je, že vždy všetko to či tak dovieme. A mám ešte otázku pre účtovný dvor. Odpoveď na otázku 23c. K otázke, či to bolo odporúčanie v výročnej správe o finančných nástrojoch a predlžení a právneho základu, mohla to komisia urobiť alebo nie, pre mňa tá odpoveď je ťažko pochopiteľná, odpoveď komisia bolo by pekné, keby e, nám e, výbor mohol zaslať písomné stanovisko v odpovedi 23C komisie. Ďakujem pekne za vaše snahy a vážená pani podpredsednička, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, predsedníčka. Ja som skutočne veľmi vďačná za uznanie My sa snažíme vždy zaistiť, že zodpovieme otázky, ktoré nám sú položené podľa našich najlepších znalostí. No a ďalším otázkam vám poskytneme detaľnejšie písomné odpovede. No a otázka o tom, prečo je taký veľký nárast ochorení a absencii z dôvodu choroby. Vidíme to tiež v tom prieskume medzi personálom, z čoho majú ľudia strach. Samozrejme je tu zvýšený stres. Kvôli menšeniu eh, komisie a, eh, a celkovo stresové prostredia, náročné podmienky v Európe. Otázka, čo s tým urobíme. Tento rok sme spustili nový program Fit at Work, Fit v práci a sú tam štyri druhy opatrení. Poprvé, psychologická podpora, podpora a pomoc v oblasti, ktorá nás nepokojuje, to je vyhorenie. Po druhé, väčšia podpora zdravého života. Tvorili sme nové miestnosti a priestory pre telesnú činnosť. Rokujeme o zľavách so športovými klubmi, takže chceme umožniť ľuďom jednoduchší a lepší prístup zdravým aktivitám. E, po tretie, troch jedálniach sme zaviedli zdravé jedlá, pretože kvalita jedla je tiež súčasťou zlepšenia zdravia. Ale najdôležitejším je štvrtý okruh a to je poskytnúť viac flexibilného času, definovať, aby ľudia mohli a zamestnanci definovať svoj vlastný pracovný čas a to je veľmi dôležité pre rodiny, nielen pre matky, ale aj pre otcov s malými deťmi, rovnako chceme zaistiť, že pochopíme a lepšie chápeme, aké sú príčiny nárastu ochorení, hlavne v prípade dlhodobých ochorení, niekedy, ktoré trvajú až rok. a potom preveríte aj možnosť zneužívania nemocenskej dovolenky, alebo teda absencie, tak aby sme riadili, aby vedúci pracovníci vedeli, čo sa deje v ich týmoch, z hľadiska, hľadiska rizika vyhorenia zamestnancov. To nás veľmi znepokojuje, ale tiež kvôli nerovnakému rozloženiu pracovného zaťaženia. Sa chceme sústrediť na stredný manažment a reformu stredného manažmentu. To je z toho dôvodu, že chceme pomôcť, pomôcť našim vedúcim, aby lepšie riadili zamestnancov, takže e, rovnomernejšie rozloženie pracovnej záťaže Nechceme, aby obmedzený počet ľudí musel pracovať na časy a to je nový prístup pri hodnotení riadenia, čo robíte, a rozloženie pracovnej záťaže medzi všetkými. No a No, v Sýrii. Tu som odpovedal, že poskytnete viacej informácií. Tu ešte ďalej otázok. Áno, to obťažovanie a šikana. Áno, momentálne sa sústredíme lepšie na podporu a usmernenie. Momentálne nebudeme revidovať politiku s výnimkou zavedenia stratégie diverzity, pretože venovať väčšiu pozornosť rozdielmi medzi ľuďmi, diverzite, či otvorenosť tomu, čo môže spôsobiť problémy na pracovisku, to myslím, že je dôležité, ale momentálne nemáme revíziu našej politiky proti obťažovaniu a šikane treba z hľadiska kvality riadenia to je otázka, ktorú chceme vyriešiť a zrám sa na kolegyňu a no by som sa uistila, že vám detálne zodpoviem túto otázku. No, ďakujem veľmi pekne. Ja myslím, že otázka počtu ochorení a ten rozvoj tým sa, a to sa nám v priebehu roka podarí objasniť. No a tým sme sa dostali na koniec vypočutia. Na záver dostane ešte slovo, ak si to želáte, Európsky dvor auditorov, pán Lazarov alebo Cardiff, chcete vystúpiť ešte? Nech sa páči. Ďakujem pekne, predsedníčka. Na záver by som chcel uistiť výbor, že budeme pokračovať e, v podpore našej verejnej kontroly a dozoru a súčasne radi pomôžeme komisiu e, pri zvládaní tých víziev, ktoré sú pred nimi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja sa tiež vynasnažím povedať to rýchlo ale hovoriť pomaly. Nuša účastia sú dvora auditorov eh, na práci na rozpočtovom rámci. V prípade nejakých eh, hostí môžete sa spolahnúť na našu nezávislosť. Myslím, že nebolo by hodné neposkytnúť našu odbornosť v prípade potreby, no čo sa týka rodnej práce, prezidentové kapitola, to bude ešte rok pokračovať a my budeme hodnotiť, čo sa stalo v súvislosti s prvým rokom a skúsenostiami z prvého roka a z tohto stretnutia, z tejto schôdze e, ideme s tým, že výbor sa zaujíma o našu prácu a že týka streamliningu a lepšej konektivity indikátorov, ciele, o ktorých sa hovorilo. Komisárka má pravdu, je to veľmi náročná vec, ale v našej práci nachádzame mnohé body, kde by sa indikátory a cieľy dali lepšie definovať aj v kapitole 3. Tento rok sú špecifické detaily počet cieľov, ktoré e, splnili tieto kritéria a indikátorov, ktoré splňali e, kritéria. Takže ja, som komisia by pokračovala tom, čo robila, aby vnímala signály, ktoré vysielame. Ďakujem pekne. Napíšete nám, niečo o 23C, alebo máme e, my napísať list vám? Dobre, ďakujem. Nie, nemusíte nám písať list. My vám zašleme písomnú odpoveď čo najskôr. Ďakujem. Výborne. Teraz dostane slovo Martina Dlabajová, spravodajkyňa. Ďakujem. Mám niekoľko vecí, ktoré chcem povedať e, záverečné pripomienky. tak ohľadom tohto absolutória. Chcem sa poďakovať celej komisii, osobitne podpredsedničke za vynikajúcu spoluprácu, za vynikajúce písomné odpovede a ďakujeme za spoluprácu aj dvoru auditorov. tieto absolutória musia mať kontinuitu samozrejme. Dúfam, že tento rok e, bude už takou dobrou prípravou pre ďalší rok a nasledujúce roky absolutória. Nemyslím si, že odpovede komisie, e, ktoré boli síce vynikajúce, ale nie sú ešte dostatočne uspokojivé. Ešte stále nie som spokojná s odpoveďou o prioritách Junckerovho plánu, pretože sa domnievam, že ak nebudeme jasne alokovať e, rozpočet každej priorite Junckerovho plánu, tak potom e, v podstate ideme proti tomuto princípu e, orientácie na výsledky, ale nechám to už na vás. Ešte mám ďalšie pripomienky. Inými slovami, bolo by predčasné um, hovoriť už teraz o tom, či udelíme absolutórium alebo nie, pretože eh, ja potrebujem určité záväzky od komisie a to sa týka rôznych záležitostí, poviem všeobecné a špecifické veci. Takže poprvé, eh, pokiaľ ide o výkon, chceli by sme, aby komisia zvážila, ako v dlhodobom výhľade zosúľadiť finančné a politické plánovacie obdobie e, viacročného finančného rámca. Teraz tie obdobia sa nezhodujú. E, chceme ako ďalšiu vec, aby komisia prepojila ciele Európa 2020 a e, partnerské a operačné programy. Takisto plán riadenia pre DG Agri už sme hovorili s DG Agri, máme tu určité otázniky, chceme nové ciele s kľúčovými indikátormi ohľadom lepšieho a spravodlivejšieho prerozdelenia v, v rámci SPP. Ďalšia vec, príjmy. Potrebujeme záväzok komisie, že odštartuje na novo iniciatívu z roku 2013, aby sa zaviedla spoločná revizná politika EÚ a aby sa zharmonizovali e, časové plány pre riešenie e, nerovnováh e, v príjmoch medzi jednotlivými členskými štátmi. Toto bolo riešené už minulý rok a chceme na to nadviazať. Bod číslo 5. Do veľkej miery súhlasíme s požiadavkou dvora auditorov, pokiaľ ide o dlhodobý plán pre e, tok hotovosti, pretože opäť nezaplatené faktúry budú veľkým problémom. A toto sme žiadali aj v absolutóriu z minulého roka a po- vyžaduje si to doriešenie ešte. No a tak ako povedali viacerí kolegovia, médiá tomu venujú veľkú pozornosť a verejnosť e, v Európe sa zaujíma o bezúhonnosť a morálnu, morálne konanie komisárov, takže naozaj potrebujeme pre komisiu etický kódex a komisia by mala etický kódex komisárov pravidelne aktualizovať, aby e, ten problém revolving door e, bol riešený, ten problém e, recyklácie ľudí v rôznych pozíciách. Európske školy musím takisto spomenúť. Komisia musí byť proaktívna, aby odporúčania Európskeho dvora auditorov z 27. novembra 2015 boli rešpektované a e, teda aby boli naplnené. Toto od vás takisto žiadame vo forme záväzku 8. Špecifické odporúčania pre jednotlivé členské štáty chceme, aby generálne riaditeľstva komisie vo výročných správach o činnosti zverejňovali, ako prispeli k tým špecifickým odporúčaniam pre členské štáty schváľované v rámci Európskeho semestra. Bo číslo 9. Expertné skupiny. Chceme, aby komisia sledovala požiadavky parlamentu a splnila ich e, to, čo bolo v rozpočte 2014. Bo číslo 10. Mám tu tri požiadavky na komisiu, e, tabakové dohody a ich vyhodnotenie. Druhý bod OLAF a tretia požiadavka migrácia a azylová politika. Pani podpredsednička, ak máte ešte nejaké ďalšie záväzky, e, ktoré vám napadnú, e, boli by sme radi, keby ste ich predložili bola by som rada, keby sama komisia sformulovala tieto záväzky napríklad vo forme listu alebo písomného vyhlásenia, písomného záväzku komisie. A toto potrebujeme pred tým, než budeme rokovať so všetkými tieňovými spravodajcami a chcem to takisto pred rozpravou o návrhu správy o absolutóriu. A táto rozprava bude 23. februára v tomto výbore. Takže dovtedy to potrebujem. Dúfam, že tieto závery sa vám páčia. Ďakujem za spoluprácu. Čakajú nás ďalšie mesiace tvrdej práce, ale myslím, že e, celé toto absolutórium sa skončí nakoniec dobre. Ďakujem. Ďakujem, tým sme sa dostali na koniec dnešného zasadnutia. Ďalšie zasadnutie sa bude konať 28. januára od 9. do 15.30 a 4. februára si takisto zapíšte. Všetkým želám príjemný večer. Pani podpredsednička, museli ste pracovať nad čas, eh, nad časy s nami. Napriek tomu vám želám príjemný večer večer a zamestnancom OLAFu želám zajtra peknú oslavu. Myslím, že je veľmi pekné, že management pre spolupracovníkov organizuje párty. Končíme zasadnutie. Ďakujem.